Uh, Milí priatelia, začíname druhú časť uh, schôdze výboru pre zamestnanosť. Budeme hlasovať o listoch, ktoré sa týkajú Európskeho globalizačného fondu EGF a pristúpime k prvému a ten sa týka Galície a mm, nejakých textílií a Galície. Hovorí sa o doplnení odseku 1, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Hm, preveríme si to. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. schválené. A pardon, je to zamietnuté o 29. No, presne, ak ste chceli. Hm. Potom je tu návrh od A aby tam voľne odsek 3E, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej. Návrh ALDE 3B, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. GUE a NGL navrhuje nový odsek 3C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Potom budeme hlasovať o tom liste e, ako celku. Kto je za? Proti? Elektronicky budeme hlasovať. Hej, takže stlačte prosím príslušný gombík. Návrh je schválený. 40 hlasov za, 1 je proti. Pokračujeme ďalej. Stanovisko o mobilizácii fondu EGF pre prípad Ericsson, čiže Švedsko to teda budeme hlasovať o tom liste. Takže nech sa páči, stlačte príslušné tlačidlo. Otváram hlasovanie a teraz končím hlasovanie. Máme tu 40 hlasov za a 1 hlas proti. A to je všetko. To znamená, že môžeme pristúpiť respektíve môžeme prejsť na bod číslo 8, kde máme k dispozícii viac času. A vítame medzi nami pani Tyson, pani komisárku, vítam ju teda medzi nami. A pani komisárka nám porozpráva o návrhu komisie, ktorý sa týka transparentných a predvydateľných pracovných podmienok v Európskej únii a potom dám priestor na otázky a pripomienky. Takže nech sa páči, pani Tyson, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené poslanky a poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem vám za pozvanie, aby sa mohla predniesť eh, náš návrh eh, smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkách. Viete, že toto je jedna z tých konkrétnych vecí, jedna z tých konkrétnych vecí, ktorá sa týka európskych e, sociálnych práv a, a vlastne reagujeme na nedávne požiadavky Európskeho parlamentu vo svetle toho, že tu vznikajú nové formy zamestnávania. Chcela by som pripomenúť dva uznesenia, ktoré ste prijali v Lani. Jednak sa to týka sociálnych práv, je to na podnet pani Rodriguez, a potom o pracovných podmienkách pri neistom zamestnávaní, to bola správa pána Silikiotisa. Obe, obe tieto materiály sa týkajú potrieb a pracovných podmienok na úrovni EÚ. Ochrana práv zamestnancov a zlepšovanie pracovných podmienok to vždy bolo v jadre európskeho projektu a sociálny rozmer sa rozvíjal spolu s jednotným trhom, aby všetky podniky a podnikanie vôbec poskytovali rovnaké podmienky pre všetkých vo všetkých členských štátoch. Takže teraz a prišiel čas, aby sme urobili ďalší krok vpred. Jednak sa modernizujú existujúce pravidlá, ktoré sa týkajú pracovných podmienok. Cieľom je zabezpečiť, aby všetci pracovníci, aj tí, ktorí majú rôzne formy e, zmluv, aby mali transparentné podmienky a, a aby teda ohľadne pracovných podmienok existovala zretelná a jasná formulácia. Týka sa to každého pracovníka, aby sa jeho alebo jej pracovné podmienky e, budovali na základe príslušných predpisov, ktoré sú zakotvené v smernici. Ide o to, aby sme zabezpečili, že všetci pracovníci budú mať e, možnosť využívať svoje základné práva, čiže ide, spravodliv, ide o súbor aspoň tých minimálnych e, korektných pracovných podmienok vo všetkých formách zmluv. Návrh ako taký nebráni tomu, aby vznikali aj nové formy zamestnávania a práce ako také, čím je poskytovaný priestor aj pre inovácie a nové pracovné príležitosti. Čiže stanovuje sa tu určitý rámec a v tomto rámci samozrejme sa môžu ďalej rozvíjať tieto nové formy, ale je dôležité zabezpečovať stále korektnú ochranu pre zamestnancov a má sa to odraziť samozrejme aj v rámci vnútroštátnych eh, právnych predpisov, ale aj pri tom, ako v vnútroštátnych podmienkách budú jednotlivé súdy fungovať. Takže sociálni partnery ale nenašli spoločnú pôdu na to, aby sa dohodli a preto prišla komisia s týmto návrhom a to bolo počas e, konzultácií s partnermi. Dovolte mi teraz, pani predsedajúca, dovolte, aby som teda prednesla tie základné prvky. Jednak na úrovni osobnej. Je dôležité, aby sme v modernom alebo na modernom a flexibilnom trhu práce mali k dispozícii dohody v písomnej forme o základných podmienkach, o konkrétnych podmienkach zamestnávania. Podľa súčasných pravidel členské štáty môžu zadefinovať, ktorí e, pracovníci alebo zamestnanci musia byť informovaní o svojich pracovných podmienkach, čiže ustávajú určité kategórie, ktoré sú mimo napríklad e, tie, ktoré sú na báze tzv. zero contracts alebo ktoré sú na hodinové dohody a tak ďalej. Takže toto vedie k neistým podmienkam zamestnávania. Náš cieľ je obmedziť možnosť e, vyčlenovať e, zamestnancov spod ochrany, ktorú poskytuje táto smernica a preto aj za celkový záver tejto alebo pôsobnosť smernice vychádza z etablovanej judikatúry Európskeho súdneho dvora. Takže na určitú dobu to, ak nejaká osoba pracuje pod riadením nejakého iného pracovníka, tak Čiže potrebujeme jednoducho zadefinovať veľmi jasne, že všetky členské štáty budú mať rovnaké kategórie e, pracovných e, zaradení e, hodnotené a kategorizované rovnako. A táto smernica poskytne ďalší nástroj na to, aby sa zabezpečovali práva osôb a aby práva týchto osôb zamestnancov boli rešpektované. Konkrétne hovoríme o 2 až 3 miliónoch zamestnancov, ktorí majú teraz ako nanovo právo dostávať informácie o svojich pracovných podmienkach v písomnej forme. Okrem toho je tu aktualizovaný a modernizovaný systém informácií, ktoré majú byť poskytované v písomnej podobe zamestnancov. A to je popri tých súčasných podmienkach. Tento návrh hovorí o tom, že sú tu nároky na školenia, na nadčasy a taktiež na určovanie pracovného času a pracovníci musia byť zamestnávaní aj o, ochran- o sociálnom zabezpečení. Okrem toho, návrh vyžaduje aj nasledované informácie. Naj, najneskôr v prvý deň zamestnania, namiesto tých, e, tej, tých dvoch mesiacoch, cieľ je, aby e, sa vylepšila situácia Okrem toho sú tu aj nové, veľmi dôležité práva, ktoré sa týkajú toho, že sa má zabezpečiť aspoň minimálna predvydateľnosť pri zvýšenej flexibilite. A vieme, že tie e, podstatné práva, to je niečo, čo predtým v smernice nebolo. Poprvé, sú tu skúšobné lehoty, ktoré sa majú obmedziť na 6 mesiacov. Ak e, teda to nie je odvodniteľné charakterom práce nejak ináč, ale je v záujme toho zamestnanca, aby došlo aj k predlženiu tejto lehoty, ak e, došlo k nejakej dlhodobej chorobe. Podľa je tu zásada číslo 5. Samozrejme, všetky tieto lehoty majú byť v rozumnej e, miere. Okrem toho, keď sa pracuje v paralelne s viacerými zamestnávateľmi, to je zákaz e- klauzul exkluzivity alebo výhradnosti a potom je tam aspekt e, nekompatibility, ktorý sa tiež má riešiť. Klauzula o exkluzivite e, hovorí o tom, že pokiaľ e, v, u zamestnávateľa A nepracuje alebo nie je práve obsadený, že nemôže teda pracovať pre zamestnávateľa B. Toto treba jednoznačne objektívne zdôvodniť a to aj charakterom ochrany e, nejakých e, ochrany obchodného, zachovávania obchodného tajomstva. Pokiaľ hovoríme o týchto zmluvách s klauzulou výhradnosti, by podľa našich sociálnych noriem nemali existovať. Ďalej je tu právo na pred, predvydateľnosť. E, zamestnanci by mali vopred vedieť, kedy sa od nich bude požadovať, že majú nastúpiť do práce, aby e, sa mohli, vedeli, kedy teda nebudú mať príležitosť venovať sa inej práci alebo venovať sa rodine. A to sa týka práve tých flexibilných e, rozvrhov práce. Nehovoríme tu o občasnom nadčase alebo o tých zamestnancoch, ktorí závisia na tom, že im zamestnávateľia práve zavolajú a vtedy ponúknú prácu. Títo pracovníci by mali vedieť, aké majú príslušné hodiny alebo dni, kedy sa očakáva od nich, že prídu do práce, aby si vedeli dostatočne rozumne už vopred e, pripraviť program a teda vopred majú byť dostatočne včas informovaní o tom plánovom programe. Ďalší bod. Právo zabezpečiť stabilnejšiu formu zamestnania a má dostať zamestnanie písomnú odpoveď. Toto sa týka aj e, príslušných zmluv, ale aj tu existuje nebezpečie, že tí zamestnanci uviaznú v podmienkach, ktoré nebudú dostatočne isté. E, Dialóg medzi zamestnávateľmi a zamestnancami tak tam navrhujeme, aby e, mohli žiadať zamestnanci e, viac e, transparentnosti a aby dostali písomnú odpoveď od zamestnávateľa, kde sa zohľadní aj požiadavka zamestnávateľa, aj zamestnanca. Ďalší bod. Ak je povinné školenie nejakých zamestnancov, tak má byť poskytnuté pre nich zdarma. A to sa môže dohodnúť či už legislatívou alebo cestou kolektívnej dohody. Ide o to, aby sa zabezpečilo, že takéto odborné školenia a príprava sa budú poskytovať bez diskriminácie a náklady takýchto školení nebudú znášať zamestnanci. Aby sme zabezpečili, že tieto práva e, budú fungovať a aj forma efektívneho vymáhania týchto práv, to sa odvíja teda od sociálnych akých ale berú sa do úvahy aj príslušné postupy, aj administratívne. A ide o to, aby aj eh, ostatné sociálne aspekty boli zhodnocované a pokiaľ je o dôkazné premeno aj bolo vyvážené na obe strany. Tieto nové e, eh, pravidla majú prati, platiť pre všetky typy zmluv a majú fungovať v rámci celej Európskej únie. Je to veľmi dôležitá iniciatíva a verím, že e, sa podarí ešte v, súčas- v rámci súčasného mandátu parlamentu dosiahnuť v tomto pokrok. A som presvedčená o tom, že ten všeobecný prístup sme, sa dosiahne ešte do konca bulharského predsedníctva. E, za komisiu vám môžem povedať, že my ako vždy sme pripravení poskytnúť legisl- zákonodárcom všetku potvoru, ktorú budú potrebovať priebehu roka. Vážené poslankyne poslanci parlament, Európskeho parlamentu, pani predsednička, ako tradične som povedala pán predseda, prepačte. Takže spolu sme e, vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv a toto bol silný signál pre všetky európske inštitúcie, aj pre našich občanov, aj pre celý svet, že my tu v Európe sme zjednotení a zastávame spoločné sociálne hodnoty. Takže spolupracujme aj naďalej, pretože máme pred sebou za významnú časť tejto tajničky, ktorú musíme vylúštiť. A našim záujmom je spravodlivá spoločnosť teraz aj do budúcna. Ďakujem vám za pozornosť a rada zodpoviem vaše otázky. Thank you very much, uh, Ďakujeme za úvod, pani komisárka. I hneď prejdeme teraz eh, k kolu koordinátorov, aby mohli položiť otázky. Najskôr za EPP David Kaza, nech sa páči. A potom e, ďalší, prosím o stručnosť všetkých. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem vám, pani komisárka, za vašu prezentáciu. Smernica zavádza pracovné podmienky aj pre nové formy zamestnania, aj tiež pre flexibilné pracovné zmluvy, ale mnohí pracujú e, zámerne, cieľene na základe tých pracovných zmluv, pretože to bola jediná možnosť, ktorú dostali. Nemyslíte si, že smernica zničí túto flexibilitu? Teda nebude táto smernica v skutočnosti škodlivá z hľadiska flexibility na trhu práce? Ďakujem. Javier López. Javier López, vy ste ďalším na miesto Agnes Jongerius. Ďakujem, pani predsedajúca, vážna pani komisárka. Naša skupina a v jej mene by som chcel vysoko oceniť iniciatívu komisie. Myslím, že tu stojíme pred jednou z najvýznamnejších iniciatív v sociálnej oblasti v rámci tohto volebného obdobia komisie a parlamentu sme presvedčení o tom, že budeme mať možnosť posilniť práva pracujúcich, zlepšiť pracovné podmienky a bojovať proti neistote na trhu práce. Toto totiž je jasne citeľné na trhu práce a to všade. A tiež je to hlboko zakorenené v našej spoločnosti. Tiež to vysoko súvisí aj s právami, podmienkami, s minimálnymi štandardmi. Toto je spôsob, ako ponúknuť našim občanom späť legitimnosť. Takto vnímame túto situáciu po vyslanie jasného signálu zo strany komisie o sociálnom pilieri. Chceli by sme ešte raz sa vysoko oceniť túto možnosť a túto iniciatívu. A sme si tiež istí, že vďaka tejto iniciatíve sa dokážeme vysporiadať s novými trendmi na trhu práce. Aj toto je príležitosť v tejto oblasti. Je to preto, že nastala hospodárska obnova, trh práce sa mení, vznikajú nové formy zamestnaní. Je tu čoraz viac zraniteľných eh, pracovníkov, platformy sa rozširujú, taktiež eh, stážisti často pracujú v prekerných, pochybných podmienkach. Eh, sú teda na trhu práce rôzne trendy, A my sa domnievame, že táto iniciatíva môže byť hodnou príležitosťou na to, aby sme sa vysporiadali s tými novými trendmi na trhu práce, najmä v oblasti typických fóriem zamestnania, ako vysvetlila pani komisárka. Ďalej, tretia poznámka. Naša skupina sa snaží E, zaistíte vyššiu predsediteľnosť týchto nových štandardov a noriem. Ďakujem. Som si istý, že sa nám bude dobre spoločne pracovať a že to bude na prospech e, celej únie. Uh, Madam McIntyre is not here. No. Pani McIntyre nie je prítomná. Nech sa páči. Ja by som sa chcela pripojiť e, k otázke, ktorú predniesol pán poslanec Kaza, či táto smernica nemôže spôsobiť naozaj, že tá flexibilita bude obmedzená a taktiež, či to nemôže viesť k tomu, že vznikne viac príležitostí pre čiernu prácu, a tým pádom nedosiahneme alebo nedosiahne sa to čo by sa chcelo dosiahnuť čiže väčšiu istotu pre zamestnancov ale len viac nejakých prekážok pre zamestnávateľov a tým pádom obchádzanie týchto povinností a ešte horšie postavenie zamestnancov. ďakujem. Then we go to uh, uh, Mr. Calvet-Chambon. Pán Calvet-Chambon, ktorý je tiež spravodajcom pre túto oblasť. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po francúzsky, keďže je to jazyk, ktorý ovláda naša pani komisárka okrem angličtiny a svojho materského jazyka. Um, oznámili ste nám zlé správy. Ja som bol vymenovaný za správodajcu. Neviem, či vás to teší. Pre mňa je to potešenie spolupracovať eh, s vašim oddelením komisii. V každom prípade Dovolím si hovoriť dosť opatrne. Budem totiž musieť ako spravodajca sa snažiť zosúľadzovať rôzne záujmy, ale som si istý, že v oblasti sociálnych práv nás čaká prvý veľmi významný krok a síce vzniká dojem že sa tu presadzujú sociálne hodnoty, spúšťajú sa isté opatrenia, to ma teší. V sociálnej oblasti e, vy ste ohlásili zásady, princípy, ktoré možno nepotešia úplne všetkých, Ja to vnímam ako priateľné. Samozrejme, budeme si musieť prečítať všetky podrobnosti, všetky ťažkosti, ktoré to bude obnášať. E, ťažkosti, ktoré e, sa ukazujú, súvisia s tým, že sme vystavení rozličným systému v jednotlivých štátoch, e, sú tam rôzne štruktúry, cykly a tak ďalej. Teda bude nielen potrebné stanoviť minimálne práva na horizontálnej úrovni, a tie sú nevyhnutné na presadovanie sociálneho modelu. Ja som sa vyjadrila dnes do poludnia v tomto duchu. E, vytvárame sociálny model, v ktorom chceme žiť. Je to predsa tak, e, je to viac menej v takej škále rozhodnutí. A zároveň vidíme, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, v Číne, v Indii a tak ďalej, na e, ostatných kontinentoch. Podľa mňa zámerom tohto dokumentu a tejto iniciatívy je snaha obsiahnuť toho, čo by mohlo eh, byť určujúce pre sociálnu legislatívu budúcnosti v Európe, najmä eh, na tej základnej úrovni. V mnohých oblastiach, ktoré ste spomenuli, teda povinné vzdelávanie, ďalej E, pevné minimálne mzdy. E, toto všetko je chvalihodné, ale je potrebné si prečo samozrejme všetky podrobnosti e, ďalej. Je potrebné zosúľadiť stanoviska rôznych, dosť dialených si navzájom orientácií, teda zamestnávateľov, odborov a tak ďalej. Ja sa o to pokúsim. A môžem povedať, že aj za moju skupinu, za skupinu ALDE sa budeme snažiť. Ja vám môžem ešte možno dať do pozornosti našu publikáciu, ktorú sme na úrovni skupiny zverejnili. Ale nesmieme zabúdať ani na náklady, na ekonomické aspekty, pretože vytvorenie ideálneho modelu, samozrejme to sa dá veľmi ľahko na papieri, ale o niečo ťažšie je dať to do praxe. Našou úlohou na úrovni politikov je presadiť model, ktorý bude zrealizovateľný v praxi. A to si vyžaduje, aby sme vyhodnotili náklady krátkodobo, strednodobo aj dlhodobo a my sa pokúsime s kolegami tiež e, o, o to, aby bola zaistená dostatočná solidarita medzi krajinami, aby boli presadené minimálne štandardy v sociálnej oblasti. Ja som obklopený vynikajúcimi kolegami, odborníkmi, ktorí mi pomôžu. V každom prípade si myslím, že iniciatíva je vynikajúca. Návrhy sa mi zatiaľ pozdávajú a teraz sa do toho musíme pustiť a venovať sa podrobnostiam. Ďakujem. Then... Ďakujem pekne. Teraz nasleduje skupina GUE NGL. Pani Kari, ďakujem. Srdečne vás vítam, pani komisárka, medzi nami. Ďakujem za to, že ste prišli, že nám predkladáte, približujete tento nový návrh. My súhlasíme s cieľmi, ktoré sa tu stanovujú. Chceme taký trh práce, kde budú mať pracujúci istotu a jasnosť. Je to totiž jeden z základných pilierov trhu práce a na to potrebujeme aj silné odbory. Musia to byť silné odbory, ktoré spolu so zamestnávateľmi budú prijímať kvalitné dohody, a kde sa jasne určí, ako sa bude práca rozdeľovať. Musíme však postupovať veľmi opatrne v tejto legislatívnej sfére. Nemali by sme sa vmiešavať do tarifných E, zmluv. Je to totiž základný kameň bezpečnosti istoty na trhu práce. Isté, že pracovný čas e, to sa e, vyjednáva aj v kolektívnych zmluvách, ale zároveň musíme zaistiť aj flexibilitu obom stranám. A tu je práve tá silná stránka tarifných zmluv. Nesmieme sa do týchto procesov miešate. Mnohé odborové organizácie sa na to stiažujú, že e, sa tá príliš zasahuje z našej strany. Ako sa stavia komisia k týmto výčitkám, k tejto kritike, že sa inštitúcie, že sa komisia miešava do tarifných e, rokovaní. Zároveň sa chcem tiež opýtať, či si myslíte, že tento návrh môže znamenať, že Európsky súdny dvor v konečnom dôsledku bude posudzovať tieto tarifné zmluvy a možno ich bude môcť vyhlásiť aj za neplatné prípade, že nebudú v súlade so smernicou. To by e, bolo veľmi škodlivé pre trh práce v Európskej únii. Ďakujem pekne. Pani Ždanoka za zelených teraz. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážna pani komisárka, naša skupina hm, tiež víta tieto nové návrhy. Je to vhodný krok, ako splniť záväzky, e, ktoré boli stanovené v sociálnom pilieri, pretaviť ich e, do niečoho konkrétneho v praxi. A najmä oceňujeme, že je to orientované na pracujúcich, e, že to vytvára dobré základy pre lepšie pracovné podmienky na trhu práce vzhľadom na nové neštandardné formy zamestnania pre prekernej povahy, vrátanie, platforiem. platformiem, a podobne, že sa tu poskytuje lepšia ochrana aj napríklad cezaným pracovníkom. Eh, niekoľko otázok a poznámok. Táto smernica nezahrňa stážistov a účňov. Tí sú pokrytí len v odporúčaniach rady. Prečo je to tak? A my sa k tomu vyjadríme aj v pozmeňovacích návrhoch, aby sa rozsah pôsobnosti rozšíril. Tiež by sme privítali konkrétnejší e, text e, v presadzovaní práva na e, nápravu. Podľa nás je to v súčasnosti sformulované príliš všeobecne a nejasne. Okrem toho sa domnievame, že je potrebné objasniť, kedy a ako sa majú poskytovať informácie pracujúcim ich pracovných podmienkách. Text e, zatiaľ totiž neurčuje, kedy presne sa tieto informácie majú poskytovať pred podpisom e, pracovnej zmluvy alebo pri podpise pracovnej zmluvy. Ďalšia otázka, ako Myslíte si, že stačí, ak v samotnej pracovnej zmluve je to obsiahnuté, ak sú tieto informácie obsiahnuté len v pracovnej zmluve, alebo to má byť uvedené v osobitných pravidlách? A ďalej, ak zmluva stanovuje tiež e, možné vyslanie pracovníka do zahraničia do iného členského štátu. Podľa nás je to potrebné, ale nie je to dostatočne jasné, že pracovník má byť informovaný o tom, že je možné takéto vyslanie um, a že je to v rámci ustanovení pracovnej zmluvy. Okrem toho si myslíme, že úloha sociálnych partnerov by sa mala posilniť, najmä v prípade, že je potrebná pomoc a ochrana ich práv. K týmto oblastiam a témam sa chystáme predložiť aj pozmeňovacie návrhy, ale privítali by sme, ak by ste sa k ním vyjadrili. Ďakujem. Ďalej je Laura Agia z EFDD. Ďakujem. Ďakujeme vám, pani komisárka, za túto prvú prezentáciu návrhov. Zhodujeme sa s vami na zvolenom prístupe. Komisia celkom iste zaistí, že to budú dostatočné záruky, aby sme podporovali práva pracovníkov. Mám niekoľko otázok a možno aj pani komisárka by e, sa mohla podrobnejšie vyjadriť k trom konkrétnym témam. Náklady pre firmy, najmä pre najmenšie firmy, mikropodniky, aké byrokratické prekážky budú vyplývať z tejto smernice a ďalej tí pracovníci, ktorí nie sú súčasťou zmluv kolektívneho vyjednávania, nakoľko táto legislatíva sa bude týkať aj ich. A ďalej, ako získať záruky pre tých pracovníkov, ktorí nie sú uvedení v kategóriách pracovníkov, ktorých smernica pokrýva. Dajme tomu uční alebo rôzne iné skupiny. Budú aj im poskytované nejaké záruky, aby aj oni boli pokrytí? Aj to by totiž pomohlo ďalej samostatne zárobkovo činné osoby. Keďže e, títo sú pokrytí rozsahom pôsobnosti, e, to je správne, ale tam, kde v národnej legislatíve nie je osobitná ochrana, osobitné záruky pre týchto SZČO, nakoľko smernica podporí a bude pokrývať aj ich a ako by sa to dalo rozšíriť aj tak, aby boli oni pokrytí. Je to totiž sektor, ktorý je najmenej regulovaný na národnej úrovni, konkrétne mám na mysli taliansku situáciu. Then it's Mr. Maritain. Pán Martin a pani Melan. Ja sa ujmem slova, ak dovolíte. Ďakujem pekne, ďakujem aj vám, pani komisárka, za to, že nám predkladáte tento návrh, ktorý sa týka podmienok práce, ktoré by boli transparentné a predvidateľné v Európskej únii. Tiež je to oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, ke, najmä v sektore, eh, kde sa významne ovplyvňa práva na národnej úrovni. Tieto mechanizmy, ktoré sú už zavedené, sú už veľmi ťažké. Je to um, systém, ktorý významne ničí už zavedené štruktúry. E, pre zamestnávateľov je to veľmi e, ťažké zorientovať sa. Niektoré mechanizmy sú zastaralé. Taktiež sme vystavení technologickým zmenám, ktoré sú už dosť značne pokročilom štádiu v Európe a preto tieto nové pravidlá nie sú tým zosúladené. keď pozeráme na stav z roku 2017, vidíme, že obnova, hospodárska obnova v Európe nastala, dobre, no tak našťastie 10 rokov po kríze to je to minimum a predsa len tá obnova je príliš slabá, eh, výrazne slabšia oproti zvyšku sveta. Keď sa pozrieme eh, bližšie na podmienky a parametre zamestnanosti, pracovných podmienok, eh, ďalej možnosti kúpnej sily v eurozóne. Máme pocit v našej politickej skupine, že by bolo možno vhodnejšie uľahčiť, odbremeniť eh, skôr zamestnávateľov a nepúšťať sa do projektu, ktorý bude eh, o mnoho zničujúcejší než je aktuálny stav. A to napokon, eh, tak ako v posledných 50 rokoch, opäť sa zavádza niečo, čo nebude na prospech pracovníkov, najmä pracovníkov v eurozóne. Ďakujem. Uh, then... Ďakujem. Pani Jongirios. Ďakujem. Ďakujem pani komisárke, že prišla medzi nás. A v istom zmysle zohrala a zohráva aktivistickú úlohu eh, v tomto ohľade. Mám otázku, pokiaľ ide o definíciu pracovníka E, teraz je to tak, že je to fyzická osoba, ktorá na istú dobu vykonáva úlohy pre a pod vedením inej osoby za odmenu. No a počula som, že pani komisárka hovorila o, o nových e, spôsoboch práce, e, že to by sa malo tiež zahrnúť do tejto novej smernice. Ja si myslím, že tu máme istý problém. A pracovníci z platformiem sú viac e, autonómni. A teda otázka je, či sú pokrytí touto definíciou. Teda oni pracujú autonómne a nie pod vedením iných. Teda nevylučuje táto definícia zamestnancov platform? A druhá otázka eh, ide o informácie, ktoré sa poskytujú zamestnancom, či tu ide o minimálny štandard. Smernica hovorí tiež o článku 19 o priaznivejších podmienkach Keď hovoríme o túto návrhu, mohli by sme povedať, že tu ide o minimálny súbor pravidel a samozrejme na národnej úrovni členské štáty môžu mať širší zoznam požiadaviek, pokiaľ ide o poskytovanie informácií. Ďakujem. I'll take the floor myself. A teraz e, položím ja otázku. budem hovoriť otvorene, nemôžem tento návrh podporiť tak, ako je e, vypracovaný teraz. Sociálni partnery vo Švédsku na oboch stranách a všetky e, politické strany v mojej domovskej krajine nie sú za tento návrh. Nemôžem sa teraz púšťať do podrobností, ale napríklad veľkým problémom je to, že máme európsku definíciu e, pracovníka a zamestnávateľa, lebo je to súčasť e, systému kolektívneho vyjadnávania u nás a môžeme mať definície, ktoré sa prispôsobujú zmenám na pracovnom trhu. A je tu riziko, že to vplyvní legislatívu, e, pokiaľ ide o e, daňové právo a tam EÚ nemá svoje kompetencie. Takže to je jeden z dôvodov, prečo nemôžem podporiť tento návrh. No a môžem tiež povedať, že sú tu isté obavy na strane odborov a na strane politických strán. Totiž prečo sociálny pilier je medzi všeobecnými princípmi, lebo tieto všeobecné princípy sú spochybnené týmto návrhom, ktorý sa týka modelov, ktoré už existujú. A kritici sociálneho piliera hovoria, že to je hrozba princípu subsidiarity My vieme, že to tak nie je, pretože tieto všeobecné princípy sú flexibilné a môžu sa plniť na národnej úrovni. Ale tak, ako je to teraz v smernici, eh, v eh, smernici tak je to eh, metúce. A ja dúfam, že komisia premyslí tento návrh a podporí sociálnych partnerov, zameria sa na podporu sociálnych partnerov Áno, je to veľa práce, je tu veľa očakávaní, čo by sme všetko mohli dosiahnuť eh, pomocou sociálneho piliera. A reakcie dnes v mojej domovskej krajine naznačujú, že mali by sme mať niečo, na čom dokážeme spolupracovať v tomto výbore. No aby aj iné krajiny nemali podobné reakcie a aby sme vyplnili sociálny pilier návrhmi, ktoré nepodporujú konflikty, ale ktoré vytvoria agendu. Lebo nemyslím si, že by sme mali rozdielne ciele, ale ja takto za to nemôžem hlasovať. A minimálne náš členský štát Švedsko to nemôže podporiť. Chcem počiarknúť. Začnite pracovať na návrhu, za ktorý sa dokáže každý postaviť. Ďakujem. A teraz dám e, slovo pani Sander. Merci. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, aj vám sa chcem poďakovať eh, za túto výmenu názorov, ktorú máme možnosť s vami dnes absolvovať k vášmu návrhu revízie smernice o podmienkach eh, a práce, aby boli transparentnejšie a predvydateľnejšie. Ja ako teňová spravodajkyňa pre um, kolaboratívnu ekonomiku môžem povedať, že sme už e, sa venovali novým formám zamestnania, ktoré vznikajú a tiež sme hovorili o tom, nakoľko je potrebné alebo nie lepšie stanoviť pravidlá pre tieto nové formy zamestnania. V tomto smere sú vaše návrhy e, zaujímavé, ale vyvolávajú aj niekoľko otáznikov ja by som si dovolila položiť e, dve či tri otázky, pani komisárka, ak dovolíte, e, k definícii pracovníka. Je to dosť široká definícia, ktorá sa tu navrhuje, pretože sa tým zahrňajú aj niektoré samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré by spadali do kategórie pracovníkov. Mohli by ste nám povedať niečo podrobnejšie k tejto kategórii, k tejto skupine osôb? Ďalej druhá otázka tá sa týka uplatňovania a vplyvu na ďalšie smernice. Je definícia pracovníka a zamestnávateľa priamo napojená aj na iné smernice. E, je to zosúladené. A tretia otázka, malá a stredné podniky. Podniky vo všeobecnosti, ale najmä malá stredné podniky e, sú tým zasiahnuté a tu sa pridávam k niektorým kolegom, ktorí sa už vyjadrili v tomto zmysle. Chcem sa opýtať, či ste, eh, dajme tomu, zisťovali, či nepôjde o eh, ďalšie prekážky pre malé stredné podniky, či ich to nebude obmedzovať a či v konečnom dôsledku to nespôsobí úplný opak toho, o čo sa tu všetci snažíme a síce vytvoriť sociálnejšiu Európu. Toto je nepochybne cieľ nás, všetk- nás všetkých v tomto procese. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Mann. Ďakujem, pani komisárka a milá Mariana. Myslím, že je dobré, že máme takéto iniciatívy a iniciatívy nás môžu stimulovať, ale aj podráždiť. A e, na to je tu ten proces, aby sme to preverili. Ja sa pýtam, dvojfazová konzultácia s sociálnymi partnermi. Ja počujem, že e, tomu nerozumejú alebo nie sú s tým uzrozumení. Mm, e, nevidíme sa v tých výsledkoch konzultácií. Znamená to, že tie konzultácie prebehali oddelene a neboli zlúčené, lebo máme Európsky sociálny dialog, e, ktorý by sme si prijali, aby prebiehal, ale nejak to škrípe. Druhá otázka. Myslím, že E, treba povedať, že musíme vzájomne so sebou férovo zaobchádzať. Na to je sociálny dialog, ale je potrebné, aby e, sme mali niečo v rukách. E, potrebujeme to v písomnej podobe, nie len ústne pekne vysvetlené, ale tu je nevyhnutné, aby sme mali v rukách dôkazy písomné. A myslím, že doteraz to tak nebolo. A potom teda tá tretia otázka. 6-mesačná skúšobná doba. Áno, u nás v Nemecku to poznáme z pravidla 6 mesiacov a to je dôležité pre obe strany, lebo po troch mesiacoch ešte nemáme prehľad, ale 6 mesiacov stačí. A ja som navrhol, aby e, tu boli aj možnosti výnimiek, lebo e, sú tu isté výnimky a tie treba popísať. A napokon považujem za veľmi dôležité, aby všetci e, pracovali na definícii zamestnanca. Stále tu máme prípady obchádzania predpisov, spravodlivosti. Áno, povieme, hm, áno, ten človek je nezávislý, samostatný a to potom vlastne znamená obchádzanie e, predpisov. A to je e, aj v Nemecku veľmi vážny prípad. Ďakujem. Ďakujem pani Maria Chaudek-Rogdes. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Uh... Ďakujem pani predsednička. Vítam návrh komisie eh, prepracovania smernice. Myslím, že to je krok správnym smerom, pokiaľ ide o implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv tento Európsky pilier sociálnych práv je dôležitou iniciatívou, aby sme sa vyrovnali so situáciou, ktorú máme v Európskej únii. A je dobré, že sme dosiahli zhodu na najvyššej úrovni, a to vďaka veľmi dobrej spolupráci medzi Európskym parlamentom a komisiou a tiež radou. Je dôležité pripomenúť, že v Gotemburgu sme mali veľmi silnú delegáciu, ktorá zastupovala parlament to bol veľmi dôležitý politický fakt. Boli tam zastupcovia všetkých skupín, ktoré podporujú správu parlamentu. A to zabezpečilo veľkú väčšinu v parlamente. Samozrejme, teraz vieme, že verejnosť má vysoké očakávania, aby sa pilier konečne premietol do praxe. A na to potrebujeme dobrú spoluprácu medzi parlamentom a komisiou. Preto si myslím, že táto iniciatíva je dobrá. To, o čo tu ide, to je veľmi jednoduché. Máme tu dočinenia s novými trendmi na pracovnom trhu, nových formách zamestnania a musíme zabezpečiť, že v každej forme musia byť dve základné podmienky, ktoré zabezpečujú ľuďom právo. A to sú vlastne jasné zmluvy a potom prístup k sociálnej ochrane. A s tým súvisí moja otázka pani komisárke. Ide o prepojenie medzi smernicou a prístupom k sociálnej ochrane, lebo tu je veľmi dôležitý detail v návrhu komisie, ktorý umožňuje tým, ktorí podpíšu deklaráciu, aby označili, ktorý sociálny systém pokrýva konkrétneho zamestnanca. A ja myslím, že to je veľmi dôležitý detail a pozitívny detail, lebo tým môžeme zabezpečiť, že každá osoba má prístup ku určitému systému sociálnej ochrany. A to je v súlade s európskym sociálnym modelom. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme tento detail udržali v texte. Chcem sa spýtať komisie, aký plán má komisia medzi touto smernicou a tým, čo chystá, pokiaľ ide o sociálnu ochranu. No a posledná poznámka. Pokiaľ ide o úlohu sociálnych partnerov, Povedzme si to otvorene. Pr, ako sa obratila komisia na parlament, spustila konzultáciu so sociálnymi partnermi. A my e, sme neboli konzultovaní a išlo o výsledok ktorý komisia chcela dosiahnuť. A keďže nedosáhla výsledok, tak potom komisia prišla s revidovaným návrhom. Takže sociálni partnery by mali zohrávať svoju úlohu. A dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť zhodu a opäť tu budú na scéne sociálni partnery. Takže musíme vyjasniť to, že že parlament nikdy nebude podkopávať úlohu sociálnych partnerov. Toto musíme zdôrazniť. Môžeme e, rešpektovať stanovisko našej predsedničky a myslím, že hovorila ako členka švedskej delegácie teraz a to e, je perspektíva teda švédska, ale je jasné, že skupina sociálnych demokratov bude podporovať revíziu tejto e, smernice ako skupina. Ďakujem. Áno, áno, ja som hovorila ako členka švedskej delegácie ja myslím, že je veľmi dôležité a dobré, aby sme si vypočuli každý návrh, či už je to portugalský, švedský, nemecký alebo holandský. No a teraz ide o to, aby pani Tyson zlúčila všetky tie nory. No a posledné vystúpenie. Ďakujem pani predsednička. Pani komisárka. Chcem vám poďakovať za tento návrh. Máme veľké očakávania, pokiaľ ide o sociálny pilier a ten sa podarí implementovať len s pomocou špecifických nástrojov. No a pokiaľ ide o tie minimálne spravodlivé pracovné podmienky, to je veľmi dôležité. Nech už má zamestnanec akúkoľvek zmluvu, musí mať pocit bezpečnosti. A tu mám niekoľko otázok. Čo si myslíte? Mohol by tento návrh vyťahnuť ľudí z tej šedej zóny zamestnanosti, lebo situácia v jednotlivých členských štátoch je rôzna. Napríklad v Švédsku alebo v južných krajinách alebo v stredoeurópskych alebo východoeurópskych krajinách. E, v každej krajine je dôležité, aby ľudia pracovali za legálnych podmienok, ale mali pocit bezpečia. No a potom sociálni partnery neboli schopní dospieť k zhode a komisia možno vie dôvody. Aké sú oblasti, v ktorých sa sociálni partnery dokážu zhodnúť? Lebo počujeme E, e, my, my ako parlamentu potrebujeme počuť. Ďakujem. A teraz pán Eduard Marton. Ďakujem pekne. Ja som si myslel, že ste na mňa zabudli. Pani komisárka, aj ja by som chcel oceniť túto iniciatívu. Cieľom je lepšie bojovať proti prekernej práci. E, teda ja to, to iniciatívu podporujem, ale musíme sa zamerať aj na dôsledky liberálnej legislatívy, e, ktoré sme svedkami už niekoľko desiatok rokov. Mali by sme sa teda zamyslieť nad príčinami aktuálneho stavu. Keď sa pozriete na e, skutočnú situáciu, um, tak si uvedomíte, že sme vlastne na opačných stranách bojiska, ale mne to nevadí. Podľa mňa je to e, faktor, ktorý nás posilňuje. Keď sa, dajme tomu, pozrieme na nedávno prijaté zákony po všetkých členských štátoch, tam e, boli prijaté veľmi hlúpe rozhodnutia, kde bola snaha znižovať náklady na prácu a to malo za následok e, zhoršenie pozície e, pracovníkov. Všade sa najskôr útočilo na práva pracovníkov. Každá vláda, ktorá prišla po voľbách nová k moci. Teda toto je príčina aktuálneho stavu. V každom prípade táto iniciatíva je chválahodná, ju podporujem, ale pozrime sa tiež na praktiky, e, ktoré pretrvávajú na území EÚ, sú to praktiky e, podnikov. Nehovoríte napríklad nič o. Dobre, chápam, že je dôležitá predvidateľnosť, e, ale tu nehovoríme o nejakých okuliároch na pozeranie do ďaleka, ale skôr o ďalekohľade. Sú sektory, ktoré už desiatky rokov prepúšťajú zhruba 30 pracovníkov A keď my hovoríme o nejakej predvedenosti, to sa predsa musí nejako dlhodobejšie plánovať. Mnohí pracujúci majú e, dohodu na, dajme tomu, e, dva týždne, vôbec nevedia o tom, čo ich čaká. Upozorňujú ich, dajme tomu, v piatok večer, e, či majú alebo nemajú prísť do práce v pondelok ráno. Myslíte si, že to je priateľný stav? A naviac, keď sa pozrieme na vytváranie pracovných miest na území celej EÚ, aspoň teda v južných krajinách únie, od roka 2008 80 až 95 e, sú pracovné miesta s zmluvami na dobu určitú. Aj toto teda je treba e, riešiť. Toto sú e, faktory, na ktoré sa musíme zamerať a hľadať nejaké riešenia. Keď pozrie, sa pozrieme na aktuálnu situáciu e, a ak e, si uvedomíme, aké pozície sú zamestnávateľia, podľa mňa to ešte viac horšuje situáciu e, pracovníkov. Ďakujem pekne, Sean Simon. Ah, thank, thank, ďakujem za slovo, pani predsednička. A ďakujem pani komisárke. Vo vašom zverejnenom návrhu jedna z alternatív, ktoré navrhujete, je tzv. Zero Hours Contracts, kde je nutné poskytnúť zamestnancom aspoň určité minimálne množstvo hodín zamestnania. Možno to nie je až také dobré, ako keby sa úplne zakázal, zakázal tento typ zmluv. Vo vašich e, pripomienkach myslím, že ste hovorili o tom, aspoň tak som si to poznamenal, Povedali ste, že by sme mali poskytnúť ľuďom aspoň minimálne množstvo hodín, aj na tých, pri týchto zmluvách, ktoré nazývame Zero Hour Contracts. A to sú kontrakty, e, kde sa, teda, keď sa tam majú minimálne množstvo hodín praco, práce garantovať, tak to už potom nie sú tie uh, nulové alebo kontrakty, alebo zmluvy na nulové hodiny zamestnania, zero hour contracts. Takže mohli by ste nám to objasniť. Takže sa môžeme dostať do situácie, kde všetky zmluvy, ktoré sú zmluvami, budú garantovať aspoň to minimálne množstvo pracovných hodín. A dovolte mi na záver ešte povedať, samozrejme, všetci to robíme preto, aby sme eh, mali z čoho žiť. Ale keď ma dostanete z toho otázok a budete mať 3 minúty na odpovede, tak určite to nedokážete všetko zodpovedať. A pokúšanie tu ju, že sa potom vynechajú tie otázky, na ktoré by boli nepríjemné odpovede. Takže by som poprosil, keď dôjde k takejto selekcii, tak poprosím, aby ste tú moju otázku hneď rešpektovali medzi prvými. Ďakujem. OK. Slova Michal Dekčen. Nech sa páči, máte slovo. Je to odborár z Nemecka. Poprosím o mikrofón. Ďakujem pekne za slovo, pani komisárka. Myslím si, že e, sa tu prijema veľmi významný krok. Je tu nádej, že touto novou smernicou sa zastavia nemorálne, nemorálne postupy e, pracovných zmluv s nulovým počtom hodín, že sa to konečne zastaví ja sa však obávam, že skôr sa to ešte legislatívne ustanoví, konkrétne v článku 9. A je tu síce obmedzenie, že sa to vzťahuje na odvolanie odstúpenia zmluvy, ale v skutočnosti je to právny základ pre pracovné zmluvy s nulovým počtom hodín. To je podľa mňa absolútne nepriateľné. Podľa mňa je treba to napraviť. Okrem toho si myslím, že účasť sociálnych partnerov je kľúčová. Ďakujem. Mám tu viacero prihlásených do rozpravy, ale nemôžem im dať priestor, pretože potom nebude čas na to, aby nám pani Tyson odpovedala. Naozaj musíme dať priestor, aby mohla odpovedať. Budem možno príliš tvrdá, ale prosím žiadne otázky a teraz dávame priestor pani komisárke. Dúfam, že aspoň na niektoré z prednesených otázok budete vedieť odpovedať, alebo stihnete to. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť teraz e, pri odpovediach po holandsky, aby ste mohli využiť e, svoje teda služby vašich tlmočníkov. A teda pokúsim sa samozrejme zodpovedať všetky otázky, ale e, obvykle sa to ale nestihne kvôli nedostatku času alebo niektoré otázky sú príliš komplikované Takže ak náhodou nestihnem všetko, tak samozrejme máte právo na odpovede a toto vám potom poskytnem neskôr tie odpovede. Takže flexibilita. Takže flexibilita. na pracovnom trhu. To, čo, o čo sa snažíme bolo povedané veľmi dobre, že teda o čo tu hlavne ide. Tá predstava je taká, že budeme mať pracovný trh, kde budú fungovať aj nové formy a že bude veľká miera flexibility, čiže zmluva alebo nový typ práce, e, tam bude mať aspoň to minimum ochrany zakotvené v zmluve. Čiže tam bude aspoň ten, to minimum práv tam bude uplatnené. A v tomto zmysle na vnútornom trhu únie sa dopracovávame k určitej konvergencii. Po druhé, musíme zabezpečiť, aby ten starý systém sa prispôsobil novému, e, teda novým zmenám. Napríklad e, práca v platformovom hospodárstve, a tak ďalej. Musíme proste zabezpečiť, aby sa všetky tieto nové formy zakotvili v tom novom materiáli. A či sa flexibilita úplne zruší? Nie, to nie. E, samozrejme nebudeme e, hovoriť, čo je povolené, čo nie je povolené, koľko hodín je povolených e, v zmluve. To je otázka sociálnych partnerov. Nech sa dohodnú zamestnávateľia a zamestnanci, respektíve odbory so zamestnávateľmi a pri plat, zamestnancoch na báze platformy, tam povedzme pracuje menej hodín a tam by sa tiež mali uplatňovať náležité pravidlá ochrany. Preto vlastne dochádza aj ku zmene toho prístupu a celková pôsobnosť je širšia. A je možné, že členské štáty možno vylúčia celú, celé skupiny zamestnancov a nakoniec e, vo viacerých členských štátoch e, nie sú, neexistujú rovnaké podmienky pre všetkých zamestnancov, takže e, sú skupiny prác zamestnancov, ktorí nemajú patričnú ochranu. A vytvárajú sa aj také typy práce, kde v niektorých štátoch nevidíme že by existovala ochrana zamestnancov. Takže musíme zjednotiť tieto normy. Samozrejme, nechceme, a nie je cieľom ani ovplyvňovať flexibilitu na trhu a ani nechceme obmedzovať vytváranie nových pracovných príležitostí. Samozrejme, chceme, aby ten priestor rástol, aby vykvitli aj nové pracovné príležitosti, ale určite aspoň minimálna miera predvídateľnosti by mala existovať aj transparentnosti samozrejme. A s týmto súvisí aspoň minimálny súbor tých základných pracovných práv, ktoré treba rešpektovať. Ďalej. Otázka o vymožiteľnosti. Vidím, že e, poslanec, ktorý sa na toto pýtal, odišiel, ale v našich sociálnych právach e, sa tento aspekt už objavuje a nechceme tam doplňať viac, než už tradične máme. Existujú určité tradičné formulácie a vzorce, pokiaľ ide o vymožiteľnosť. A samozrejme, toto právo sa nedá násilím odňať zamestnancom. A možno tu budú nejaké menšie, drobnejšie body, ktoré chýbajú ešte. Ale neskôr sa tu dajú urobiť určité korekcie. Ďalej, ak nejaké informácie chýbajú, trebárs pri e, nejakej zmluve na dobu určitú alebo zmluva na čiatočný úvezok tak tam už od samotného začiatku zmluvy sa to berie ako e, zmluva na dobu neurčitú. Ďalej, otázka ochrany, e, kde by e, sa malo práve predchádzať tomu, aby sa proste vytvárať situácie, že by bolo zle zaobchádzané e, s pracovníkmi, tak toto je veľmi jasne už pokryté v legislatíve. Ďalej, nezákonná práca, tak e, nakoniec e, v tomto zmysle existuje predsa jasná definícia, čo je zamestnanec. A vychádza sa z toho, teda konkrétne z judikatúry Európskeho súdneho dvora, ako asi viete, v mnohých našich, teda v sociálnych zákonoch našej, našich európskych krajín sa hovorí o tom, že zadefinovanie pojmu zamestnanec sa necháva na členských štátoch. Ale môžeme sa tu opierať aj o judikatúru Európskeho súdneho dvora a tá by mala platiť vo všetkých členských štátoch predsa. Chceme sa ale vyhnúť tomu, že by došlo k nadmernej fragmentácii respektíve príliš mnohým takým situáciám, kde by sa členské štáty pokúšali vyhnúť ustanoveniam v e, niektorým v tomto zmysle. A nakoniec zadefinovanie e, pojmu zamestnanec alebo pracovník, tak e, pri tomto nehovoríme o samostatne zárobkov činných osobách a máme nakoniec aj pracovníkov inšpektorátu práce, ktorí veľmi jasne poznajú, čo obnáša pojem e, pracovník alebo zamestnanec. Ak to nevedia, tak tam potom niečo tam nie je v poriadku a treba s tým niečo robiť. Takže toto je tiež spôsob, ako bojovať proti tzv. falošným zamestnancom alebo proti nútenému e, postaveniu zamestnanca do polohy SZČO. A Okrem toho, pán Kalve Žambo, ďakujem vám za všeobecne pozitívny prístup k tomu, čo bolo povedané z našej strany. Pán Kalven Šambo, áno, pripúšťate, že v rôznych členských štátoch je situácia rôzna, ale sme Európa a vyľadnú tu určité normy, určité štandardy, a to sa týka aj sociálneho trhu, teda sociálnej situácie na trhu práce a preto potrebujeme aspoň tú minimálnu úroveň ochrany pracujúcim zabezpečiť. A toto bolo aj v tom písomnom vyjadrení, už v tej starej smernici, ale je to ešte naozaj z tej predchádzajúcej éry a potrebujeme teraz rozšíriť pôsobnosť eh, tohoto materiálu a informácie mm, sa musia pracovníkovi poskytnúť od prvého dňa, kedy je už v pracovnom procese a nie až po nejakej dobe, po jeho nástupe na pracovisko. A potom sú tu ešte tie tzv. minimálne pravidlá, ktoré sa dajú uplatniť pre všetkých pracovníkov. Hej? A úloha odborov, ako viete, a to vieme všetci nakoniec, je dôležitá. V prvom rade sa obraciame na sociálnych partnerov, a to sa nakoniec spomína aj e, v zmluvách. A sociálni partnery E, sú samozrejme tí, s ktorými sa konzultuje vo dvoch fázach, nakoniec aj keď e, sa má podpisovať nejaká veľká zmluva. A nakoniec aj my sme sa dohodli so sociálnymi partnermi, že nebude asi ľahké e, začať nejaké rokovania, kde sa má dospieť ku výsledkom. Začali sme, myslím, aj my, konkrétne nejakou večerou, kde sme si povedali, že na to potrebujeme ešte ďalší mesiac, aby sme niektoré tie aspekty návrhu vyriešili. Už koncom decembra sme sa do toho pustili. A potom sme povedali, ak e, sa povie, že sa bude pokračovať v rokovaniach, ale počuli sme, že E, oni sa nedokázali dohodnúť, tak vlastne sú tu dve časti návrhu. Jednak informácia má byť poskytnutá, musí byť poskytnutá tým pracovníkom. To je otázka o informá- časti o informáciách. A po druhé, tie minimálne práva. Tie minimálne práva musia byť tiež dané. Takže pokiaľ tú prvú časť, myslím si, že partnery viac menej už rozbehli svoje rokovania a pokiaľ je tu druhú časť, tam ešte nedošlo k jasnej dohode. Takže, ledom na to sa teda nemôžeme dohodnúť ani o, pokiaľ je o tú prvú časť. V dôsledku toho, že druhá nie je ešte dohodnutá. A preto e, <laughs> vyzerá to tak, že dospejeme k tomu, že komisia e, nakoniec e, dôjde e, tomu, že uplynie jej mandát a pritom e, takáto dôležitá legislatíva sa odloží, tak to by nebolo vítané. A v samotnom návrhu poskytujem priestor aj sociálnym partnerom, aby sa zamerali na článok 12. Tam sa hovorí o tom minimálnom súbore pravidiel, ktoré majú platiť pre všetkých pracovníkov. Členské štáty sa potom môžu rozhodnúť, že to nechajú na sociálnych partnerov, ale nemusí to tak vždy byť. A sociálni partnery, ak dosiahnu dohodu v rámci členského štátu o tom, aké budú tie minimálne, aký bude ten minimálny súbor základných eh, pravidiel a práv, tak potom môžu ponúknuť určitý balík do rokovania, ale nakoniec to môžeme nechať celé na členskom štáte. Aj tak sme nechali veľký priestor pre sociálnych partnerov, aby zaplnili tento priestor podľa tých podmienok, ktoré existujú v danom členskom štáte. Ko- koho sa to týka? Učňov, študentov, stážistov, dočasne zamestnávané osoby a tak ďalej a tak ďalej. Teda ide o každého, kto je zamestnanec alebo pracovník, tak pre každého z takého toto platí. Existujú veľmi rozdielne pravidla v jednotlivých členských štátoch, takže podľa našej definície je, je niekto pracovník a potom by tá definícia mala platiť aj v členskom štáte, respektíve v členských štátoch. Tak, štáty to sme pokryli, sociálnych partnerov tiež. No a teraz samostatne zárobkovo činné osoby. Tak toto je priestor pre vnútroštátne pravidlá, aby sa tie uplatňovali, ak eh, tieto osoby nie sú pracovníkom teda respektíve takto. Ak tie osoby nie sú SZČO, tak sú to pracovníci, respektíve zamestnanci. A samozrejme technický rozvoj sa roz, prebieha veľmi rýchlo a Takže technická revolúcia sa zrejme nakoniec dokáže sama dobre zorganizovať. A vedie to k tomu nakoniec, že sa vytvárajú aj nové pracovné príležitosti. A v spoločnosti konáme podľa toho. Máme ekonomiku sociálne orientovanú a keď tu prichádza nejaká nová revolúcia, tak dobre, treba e, toto zohľadniť aj vo vzťahu zamestnanec a zamestnávateľ. A nemáme tieto nové aspekty vývoja podkopávať zbytočnými prekážkami. A keď sa hovorí o flexibilných zmluvách, dobre, ale samozrejme chceme zabezpečiť, že tí, ktorí pracujú na základe takýchto zmluv, taktiež majú k dispozícii patričnú mieru ochrany. Ďalej, myslím, že som toto už prebrala. Ďalej tu je otázka, aha, veľmi dôležitá otázka, zásady. Či členské štáty, ak chcú poskytnúť viac ochrany, či môžu poskytnúť viac ochrany, než to, čo navrhujeme my. Áno, to tak e, vždy bolo aj je, pokiaľ je o sociálne zákony v rámci EÚ. To, čo robíme my, to je to minimum. To sú minimálne pravidlá, ktoré majú platiť všade. Hej, ale štáty, členské štáty môžu urobiť viac. Hej, nemali by robiť menej, ale viac urobiť môžu. Napríklad Švedsko. Na Švedsku sa o tom musí diskutovať s mnohými partnermi. Napríklad hovorili sme o článku 12. Keď sa naň pozrieme bližšie, tak uvidíme, koľko ešte ostáva priestoru pre sociálnych partnerov. A vieme, že Švedsko a iné škandinávské krajiny celkovo majú veľmi dobrý systém a funguje veľmi dobre a veľmi si ho vážime. Čiže existuje veľký priestor pre sociálnych partnerov, aby tiež boli patrične zaangažovaní pri vytváraní týchto e, súborov pravidel a ochrany. Čiže pilier sociálnych práv sa tu zohľadňuje. My chceli sme vyzvať členské štáty, ktoré majú ozaj ďaleko siahlu mieru ochrany, e, sociálnej ochrany pracovníkov. A prosím, podporte túto iniciatívu. Hej. To by nemali podporovať len tie krajiny, ktoré ešte potrebujú niečo urobiť, ale potrebujeme podporu aj od tých štátov, ktoré už e, ďaleko pokročili a majú vysokú mieru takejto ochrany. Samozrejme, nechceme brániť sociálnym partnerov, aby robili svoju prácu. Ale mm, so, určite švedskí kolegovia e, do toho veľmi dobre vidia. Určite vedia prečo môžu povedať, že e, sú vo všetko proti tomuto návrhu trebárs. Ale potom vzniká otázka o zadefinovaní pojmu pracovník. A potom samozrejme toto sa odvíja od judikatúry súdneho dvora. A keď sa použije táto definícia v tomto návrhu a nie v prípade inej európskej legislatívy, už tej, ktorá existuje, tak potom sa to bude týkať naozaj len otázok zákonov, ktoré súvisia s transparentnosťou pracovného trhu. A o tom otázka, či je tu aj vplyv otázok daňových napríklad, tak to je tiež vec, ktorá súvisí konkrétne s touto legislatívou, nie s inou. No Malé a stredné podniky, pani Sander sa k tomu vyjadrila. My sme sa snažili zohľadniť rôzne pozície malých stredných podnikov. Na niektorých miestach sa snažíme pravidla pre nich zjednodušovať. Vieme totiž, že vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom v malom podniku sú značne odlišné od veľkých firiem. Tiež e, sa snažíme o to, aby sme nevytvárali príliš veľa prekážok pre malé podniky. Ďalej to 6-mesačné skúšobné obdobie, myslíme si, že to je maximálna dĺžka. Ak by to malo byť ešte dlhšie, môžu si o tom rozhodnúť e, a partnery na úrovni členských štátov a sociálnych partnerov, ak sa to ukáže nevyhnutné. Myslíme si však, že tých 6 mesiacov by malo stačiť. Ale môže sa to vyjednať že so sociálnymi partnermi. Nechceli by sme, aby to v obdobie bolo do nekonečna predlžované. V podstate by sa tým eh, obchádzala povinnosť plniť zmluvné právo. Ďalej, čo sa týka eh, prístupu a nárokov na sociálne zabezpečenie, jeden eh, z výsledkov piliera je taký, že sa vytvorí návrh o prístupe k sociálnemu zabezpečeniu 13. marca. Podľa nášho časového plánu by sme e, mali predložiť návrh, v ktorom rozlíšime medzi prístupom k sociálnemu zabezpečeniu pre osoby SZČO a pre pracovníkov, zamestnancov, pretože systémy v jednotlivých krajinách sú úplne odlišné v tomto smere. Snažíme sa teraz v návrhu rozpracovať e, hodné riešenia Chceme, aby čo najviac ľudí bolo pokrytých, všetci tí, ktorí pracujú, aby mali možnosť e, platiť sociálne odvody a byť krytý e, sociálnym systémom. Nechceme, aby strácali svoje práva. Pokúsime sa tiež na spôsob, ako by sa mohli aj tieto práva hromadiť, aby sa zvyšovala ešte miera sociálnej ochrany. či nám to pomôže eh, stiahnuť ľudí zo šedej ekonomiky. Ja si myslím, že áno. Pokiaľ nebudú e, žiadne e, ďalšie prípady falošných osôb SZČO, tak by to bolo prospešné. E, malo by to priniesť výhody pre všetkých na trhu práce, aj pre pracovníkov, aj pre samostatne zárobkovo činné osoby. ďalej, či sa oberáme proti aktuálnym trendom, máme sociálny pilier, už sme o tom mali možnosť hovoriť eh, mnohokrát. Ja si myslím, že ideme s prúdom, nejdeme proti prúdu. Na trhu práce došlo k zásadným posunom. Vieme, že mnohé pracovné zmluvy sú neštandardnej povahy Teda z takýchto netypických e, pracovných zmluv by sa nemala stávať norma. Uvádzame to aj v pilieri. Chceme, aby ľudia mali k dispozícii čo najistejšie e, pracovné e, zmluvy. To sa snažíme doplniť aj tu, v tomto návrhu. A síce, aby pracovníci, ktorí majú zavretú netypickú pracovnú zmluvu, aby získali lepšiu, dajme tomu v prípade, že bude práce viac. A zamestnávateľ bude musieť odpovedať písomne, bude musieť písomne odpovedať na žiadosť eh, takéhoto druhu. Myslíme si, že by sa to malo umožniť v prípade, že sa zverejní inzerát, že sa hľadá e, ďalší zamestnanec danej tej istej firme, tak už existujúci zamestnanec by mal mať právo zlepšiť svoju pozíciu, zlepšiť svoju zmluvu. Ďalej agentúrne práva, to sa bude musieť dodržiavať, budeme to musieť dosúľadiť navzájom, ale už k tomu je legislatíva a bude sa musieť dodržiavať. Budeme musieť sledovať, či to tak naozaj je a ďalej tie z, pracovné zmluvy s nulovým počtom hodín. Pán Simon tieto nebudú zakázané, môže to byť na úrovni 1 hodiny, 2 hodín. My však tvrdíme, že príliš krátke pracovné zmluvy sa môžu vyňať iba, ak ide o 8 hodín mesačne. A všetko ostatné spada do kategórie pracovných zmluv s nulovým počtom hodín, ale nemôže to byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože e, pracovná zmluva s nulovým počtom hodín nemá obmedzený počet hodín Členský štát teda nemôže vyňať pracovnú zmluvu s nulovým počtom hodín z rozsahu pôsobnosti tohto návrhu. Myslím, že to je veľmi významný krok vpred pre tých, ktorí pracujú eh, na základe takýchto pracovných zmluv. Sociálnych partnerov sme pokryli. Dúfam, pani predsedajúca, že týmto som odpovedala na väčšinu otázok. Diskusie naďalej prebiehajú. Chcem zaželať spravodajcom veľa šťastia. Je to veľmi dôležitá téma. Ide o 2 až 3 milióny ľudí, ktorí získajú nové práva, nové informácie. Myslím si, že je našou povinnosťou dotiahnuť to dokonca. Už sme to odsúhlasili v rámci piliera, že musíme poskytovať všetkým pracovníkom základný súbor práv pracovných práv. Pokúšame sa k tomu stavať vyváženie. E, nechceme znižovať flexibilitu. Chceme ponechať e, možnosť flexibilných pracovných zmluv aj pracovných zmluv s nulovým počtom hodín, ale chceme tiež zaručiť dostatočnú ochranu e, pracovníkov. Ešte predtým, než predložíme definitívny návrh, teda ešte predtým, než sme predložili definitívny návrh, počúvali sme rôzne strany, sociálnych partnerov, zamestnávateľov, odbory, snažili sme sa zohľadniť všetky ich argumenty Dúfam a verím, že sa nám podarilo to vyvážiť. Domnívam sa, že tento návrh je skutočne vyvážený. Teraz je na vás, aby ste sa ním zaoberali. Som si istá, že to zvládnete vynikajúco. Ďakujem. Ďakujeme aj my, pani komisárka, za to, že ste nám poskytli tieto podrobné odpovede na množstvo otázok, Strávili ste s nami veľa času, snažili ste sa nás upokojiť niektorých, e, snažili ste sa tiež e, niektorých z nás podporiť. Sme veľmi radi, že vždy, keď vás pozveme, ochotne prídete na stretnutie s nami. Vždy ste k dispozícii a nesnažite sa to len unáhlenie všetko prebrať. Dúfam, že sme vám nespôsobili e, nejaké problémy e, tým, že sme vás tak dlho zdržali tu medzi nami. Ešte stále zastupujete 28 členských štátov, ešte stále aj my zastupujeme 28 členských štátov, e, v niektorých veciach sa nezhodneme. Ako ste si všimli, v niektorých oblastiach sú dosť zásadné konflikty medzi členskými štátmi s dejných dôvodov a z rôznych iných dôvodov. My sa snažíme zo všetkých síl tieto rozdielnosti a problémy riešiť a som si istá, že sa nám podarí zaistiť, aby sa prijalo také riešenie, ktoré bude znamenať posun k lepšiemu sociálnej oblasti. Ďakujeme ešte raz za váš čas, za vašu ochotu a že ste boli ochotná vystaviť sa tejto nelahkej diskusii a zložitým otázkam. Ešte raz vďaka. Okay, friends, we still have... Ešte máme e, program, ktorom musíme pokračo- pokračovať. Kolegovia, sme teraz na bode 10 nášho programu. Ide o posilnenie hospodárskej, sociálnej a ústavnej súdržnosti v Európskej únii. 7. správa Európskej komisie. Ja som spravodajkyňou k tomuto bodu. Dalo by sa povedať, že v návrhu stanoviska sa uvádza, že politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ a mala by sa zachovať. Prepačte, som na zlom bode, sme na bode 9 ešte iba. Takže vráťme sa o krok späť, poďme na bod 9. Budeme sa musieť poponáhľať, aby sme to všetko stihli. Už máme naozaj času veľmi málo. Dávam slovo správodajcovi pre otázku výročnej správy o raste za rok 2018. Ide o spravodajcu za EPP. Krištof Hetman, nech sa páči. Ďakujem. Sľubujem, že sa budem snažiť vyjadriť stručne Pokúsim sa vyjadriť stručne. Chcem sa vám všetkým poďakovať srdečne za pozmeňovacie návrhy v mojej správe o e, preskúmaní ročného preskumu rastu na rok 2018. Verím, že aj vďaka príspevku kolegom je výsledný text vyvážený. Myslím, že je to dobrý východiskový bod pre e, ďalší proces. 256 pozmeňovacích návrhov bolo predložených a e, tieto e, poväčšine obohacujú správu v jej obsahu, keďže nemám e, neobmedzené množstvo znakov, ktoré môžem uviesť. Som preto kolegom vďačný za to, že sa obohatí aj prostredníctvom ich pozmeňovacích návrhov správa. Ide o sociálne vylúčenie problémov na trhu práce, ďalej dlhodobá nezamestnanosť, vzdelávanie, taktiež eh, prispôsobenie eh, zručnosti eh, potrebám trhu práce, ďalej mzdová situácia, produktivita. Toto sú témy, ktoré rezonujú. Sú aj isté sporné témy medzi politickými skupinami, to je prirodzené tu v Európskom parlamente, ale ja som navrhol 37 kompromisov, aby sme sa snažili e, zblížiť naše pozície spolu s tenými spravodajcami. Absolvovali sme štyri stretnutia tenových spravodajcov, vrátanie dnešného stretnutia počas obednejšej prestávky a naďalej ešte doľaďujeme tieto kompromisy. Verím, že v viacerých oblastiach sa nám podarí dopracovať sa k vyváženým kompromisom. Pri rokovaniach som sa snažil zsúľadiť e, pozície, ktoré sú často dosť značne protichodné jednotlivých politických skupín. My sa navzájom rešpektujeme, aj keď naše stanoviská sú niekedy dosť zásadne odlišné. Na viacerých stretnutiach, ktoré sme absolvovali, bola takáto atmosféra. Myslím si, že v tejto téme je dôležité predovšetkým E, vyslať jasný pragmatický signál, aj silný signál členským štátom v oblasti sociálnej politiky a politiky zamestnanosti. Teda prislúbil som vám, že budem hovoriť stručne a, a myslím, že sa mi to celkom podarilo. Ďakujem. Ďakujem. Javier López, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Budem stručný podobne ako aj pani spravodajkyňa. V podstate chcem poďakovať aj za tú prácu, ktorá bola doteraz vykonaná. A naozaj sme e, zaznamenali veľmi konštruktívnu atmosféru a teraz, keď už sa uberáme e, k tomu, že sa venujeme už tým ozaj základným, hlbokým otázkam, eh, ako je sociálny fond a otázke zvyšovania miest sa venujeme. A potom, keď už aj ukazovatele eh, na pol rok sú dobré a ďalej je otázka ochrany detí a boj proti chudobe detí a tak ďalej a tak ďalej. Na tomto sa e, naozaj vieme dobre zhodnúť, tak verím, že sa nám celkovo podarí dospieť k dohode. A ďakujeme teda aj za ten tón, a za, to, za ten duch, v ktorom sa e, táto práca vykonáva. Ďakujem ešte raz. Thank you. Ďakujem Ulrike Trebesius. Tá tu nie je. Niekto ju nahrádza? Nie? Jana Tum, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, je škoda, že správu pána Hartmana diskutujeme až teraz, keď sa už ukončuje práca na zložke. Myslím, že tá správa je dobre spracovaná. Spravodajca urobil veľmi dobrú prácu, pokiaľ ide o zapracovanie kompromisných návrhov. Chcem povedať niečo k tejto správe aj v mene našej skupiny. Pokiaľ ide všeobecne o správe, je dobré, že zamestnanosť rastie v EÚ. EÚ e má e, šancu dosiahnuť 75 zamestnanosť, to je cieľ, ale viaceré členské štáty ešte sa musia zotaviť z krízy. E, dlhodobá nezamestnanosť Mm, áno, potrebujeme eh, špecifické opatrenia na zahrnutie dlhodobo nezamestnaných. Je to potrebné pre budúci rozvoj, ale často nezamestnaní ľudia trpia kvôli hlúpým byrokratickým opatreniam. Chcem zdôrazniť význam zručnosti, pokiaľ ide o formálne vzdelanie, najmä pokiaľ ide o zraniteľné skupiny, ako sú menšiny a utečenci. Ja tiež chcem zdôrazniť, že vzájomné uznávanie kvalifikácií by bolo užitočné na prekonanie e, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na európskom pracovnom trhu. Máme ešte veľké nedostatky, pokiaľ ide o stabilitu e, pracovného trhu. Otázka iniciatívy nezamestnaných mladých, tam je to veľmi dôležité, aby sme zahrňali aj menšiny teda a utečencov. No a pokiaľ ide o chudobu, riziko e, chudoby je veľmi dôležité a preto je potreba sociálnej inklúzie a preto potrebujeme udržateľný rozvoj. Páči sa nám vyhlásenie Európskeho pilieru sociálnych práv z novembra minulého roka. To je veľmi dôležitý krok, pokiaľ ide o konsolidáciu spoločného prístupu ale ak chceme sociálnu európsku dimenziu brať vážne, tak nemôžeme hovoriť o raste bez bezpečnosti zamestnania. Máme tu teda náznaky nádeje pre mnohých e, ľudí v Európskej únii. Pani predsednička nemá mikrofón. Is someone replacing uh, No? Nahrada niekto Gunnara? Pani Ždanoka, nech sa páči. Ja nahradzam pána Gina Lamberta, ktorý dnes tu nie je. Kompromisné návrhy sme predložili. Pre našu skupinu je veľmi dôležitým bodom nasledovné. Vývoj indikátorov musí pokrývať princípy sociálneho piliera tie sú doteraz nepokryté. Po druhé, sociálne indikátory musia mať skutočný dopad. Musíme ich brať rovnako vážne ako ekonomické a musia spúšťať korektívne opatrenia. Po tretie, odporúčania zamerané na krajiny musia napomáhať prechodu a e, podporovať obehové hospodárstvo. Ďalej, okrem členských štátov a komisia je, aj komisia je vyzvaná, aby podporovala verejné sociálne investície. No a napokon je potrebné urobiť odkazy na konkrétne právne akty alebo návrhy komisie, pokiaľ ide o princípy sociálneho piliera. To sú naše hlavné body. Ďakujem.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 Na záver vám môžem len prislúbiť, že v posledných fázach eh, našej práce na tejto téme sa pokúsim eh, zosúľadiť eh, a spojiť vodu s ohňom v situácii, v ktorej sa ocitáme, ale nemôžem vám prislúbiť, že sa to podarí. Ďakujem veľmi pekne. 26. 27. februára budeme hlasovať vo výbere e, pre zamestnanosť a e, v plenárnom zasadnutí to bude 2. marca. Ďakujem a prejdeme k bodu 10. Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Európskej únie. 7. správa Európskej únie, e, Európskej komisie. Ako spravodajkňa môžem povedať, že návrhu stanoviska som zaujala stanovisko, že kohezná politika je najdôležitejšia investičná e, politika EÚ a máme ju ponechať e, na, na rovnakej úrovni rozpočtu ako v minulosti, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec. A tiež hovorím o tom, že ESF, teda sociálny fond, e, e máme ponechať ako hlavný nástroj EÚ na integráciu a reintegráciu e, pracovníkov na pracovný trh, ako aj podporné opatrenia pre sociálnu inklúziu, teda boj proti chudobe a nerovnostiam. A tiež počiarkujem to, že potrebujeme rýchlejšiu implementáciu a plynulejší prechod medzi programovacími obdobiami a tiež jednodušenie a rozvoj kapacity. To všetko je potrebné. No a potom e, potenciál rastu pracovných miest je stále nedostatočný a musíme ho naďalej posilňovať. Takže to nie sú nejaké veľké novinky, ale chcem vyslať signál, že stále potrebujeme vysoký stupeň aktivity. Pán Prieto už nie je medzi nami. A vy zastupíte skupinu EPP, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcel by som najskôr sa vám poďakovať, pani spravodajkyňa za váš návrh správy, ktorý predstavuje podľa mňa veľmi dobrý základ eh, pre ďalšie diskusie na takúto významnú tému, ako je politika súdržnosti. Som si istý, že mm, budeme schopní veľmi konštruktívne diskutovať. Kohezná politika, ako všetci vieme, je významným nástrojom vo vytváraní solidárnej Európy a čo najbližšej Európy k občanom. Musí to byť však politika, ktorá bude na prospech všetkých regiónov a zúrazňujem naozaj všetkých. Ja ako podpredseda jedného z regiónov, e, regiónu hlavného mesta, musím povedať, že e, si na tom dávam veľmi záležať. Niektoré regióny sa snažia pod zámienkou štruktúrnej politiky e, nárokovať si väčšiu podporu z týchto kozných fondov. Myslím si, že všetko toto by nás malo zmobilizovať ešte o mnoho viac pretože sme v kontexte eh, veľmi zložitom. Cítime, že je naliehavo potrebné vysporiadať sa s rôznymi tlakmi v Únii. Politika súdržnosti predstavuje skutočnú pridanú hodnotu. Chcel by som však zdôrazniť eh, tri zásadné problémy, ktoré sú operatívnej povahy a ktoré by sa mohli zlepšiť. Poprvé, problém zložitosti v plnení, v implementácii v praxi. Chceme totiž e, takú politiku súdržnosti, ktorá bude jednoduchá, efektívna a najmä čo najmenej byrokratická. Myslím si, že administratívna záťaž je príliš vysoká v súčasnosti Myslím si, pretože proporčnosť musí prevládať pri kontrole projektov. Teda konkrétne to znamená, že požiadavky v oblasti kontroly by nemali byť tie isté pri projektu, dajme tomu, v hodnote 20 miliónov eur a pri eh, hodnote 200 miliónov eur. A vy to uvádzate aj vo svojej správe. Uvádzate tam eh, rýchlejšiu implementáciu, zjednodušenie, skutočné zjednodušenie pravidel, že je to nevinuté a taktiež nositeľa projektov by e, privítali, a keby sa uplatnili pravidla, ktoré už existujú v súčasnosti, napríklad program e, na výskum a inovácie do roka 2020, tam žiadateľ dajme tomu územný celok, univerzita alebo podnik, e, vyplní len raz žiadosť na internete a získa potom osobné identifikačné číslo, 9 číselné a potom tento kód vloží a získa prehľad o celom svojom profile na internete a tam sa ukladajú všetky administratívne doklady do budúcna. Myslím, že by e, stálo za zváženie vytvoriť podobný systém aj v politike súdržnosti. Všetky žiadosti by sa tým pádom zhromažďovali na digitálnom portáli na internete. Každý účastník by získal identifikačné číslo, ktoré by umožnilo e, zjednodušiť administratívne úkony a žiadateľ by teda e, dostal svoje číslo, jednotlivé programy a všetky údaje, ktoré sa vložia pri jeden programe, by sa mechanicky už vkladali do ďalšieho programu, o ktorý by sa uchádzal. Teda vznikol by centralizovaný systém. Druhá vec, myslím, že by sme mali zdôrazniť lepšie zohľadnenie regionálnych rozdielností. E, sú tu dosť malo prekvapivé paradoxy, že existujú bohaté regióny, v ktorých sú bohaté mesta, ale aj chudobnejšie, iba dokonca veľmi chudobné mestá. Napríklad e, um, región Ile-de-France, eh, kde som ja podpredsedom. Tam sú veľmi bohaté mestá, bohaté okresy a potom aj mestá ako napríklad Sensony. E, eh, tam sú veľmi vážne ekonomické, sociálne problémy a sú s tým spojené rôzne e, nevýhody. A ešte posledná vec. Doplnkový ukazovateľ e, je HDP na obyvateľa. Myslím si, že ukazovatele, ktoré viac odpovedajú aktuálnej realite, by sa mali viac ohľadňovať pri prideľovaní prostriedkov. Spomínate tiež eh, už eh, od prvého preskúmania návrhov mieru nezamestnanosti, ako aj nezamestnanosti mladých. Eh, to žiaľ je na smutne vysokej úrovni. Možno toto sú doplnkové kritériá, ktoré by sa mohli zohľadniť okrem HDP na obyvateľa politika súdržnosti by sa mala viac opierať o tieto údaje pri prideľovaní prostriedkov a tým by projekty prispeli k zlepšeniu zamestnanosti. Teda viac zjednodušenia, menej byrokracie, využívanie princípu proporčnosti a tiež kohezná politika, ktorá bude viac zohľadňovať eh, ne rovnováhu medzi výbor, vý, regiónmi a tiež sociálne kritéria. Toto všetko si vyžaduje našu pozornosť. Som presvedčený, že sa dopracujeme k uspokojenému výsledku. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Didier. A Agnišom Gierus, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Narádzam tu Sergia Začnem tým, že sa poďakujem pani predsedničke za prípravu tohto návrhu stanoviska. Je to dobré východisko pre diskusiu. A myslím, že pre nás a pre ľudí, ktorým záleží na sociálnej politike, je tu toho veľa, čo musíme obhájiť v nastávacej diskusii. A potrebujeme dobré stanovisko v tejto téme. Máme isté obavy, pokiaľ ide o možné škrty po roku 2020, pokiaľ ide o fond kohézie e, v nadväznosti na Brexit a zmeny priorít v EÚ a nehovorím teraz o spoločnom energetickom trhu a digitálnej únie, že by to nebolo dôležité, ale myslím si, ak kohezná politika e, garantuje sociálnu konvergenciu a spoločnú zodpovednosť, tak to má veľký dopad na život ľudí. A myslím si, že by sme tomu mali venovať každú pozornosť, pokiaľ ide o prípravu viacročného finančného rámca po roku 2020. Lebo jedna vec je jasná. Sociálne investície máme stále ešte pod úrovňou pred krízou a členské štáty musia urobiť viac preto, aby sa vyrovnávali s touto a budúcimi výzvami. A musíme ich v tom pozbudiť. Mám tu stanovisko mojej skupiny, ktorá, ktorá hovorí, že naša skupina bude proti akýmkoľvek plánom e, krátiť zdroje pre sociálnu koéziu. No a chcem povedať niekoľko poznámok, pokiaľ ide o to, ako kohezná politika a konvergencia môže sa zmeniť na skutočnosť. A to prostredníctvom nového viacročného finančného rámca. V rámci diskusí o VFR chceme vyzvať na reflexiu o európskej koheznej politike a o tom, nakoľko je efektívna a ako podporuje sociálny rozvoj. A Mm, môžeme povedať, že sme neboli dosť úspešní, pokiaľ ide o sociálnu konvergenciu v minulosti. Ehm, a to napriek intenzívnemu úsiliu EÚ, aby sme prispôsobili koheznú politiku sociálnym cieľom. Máme tu stále veľké nerovnosti v Európe a máme tu nové geografické deliace čiary, ktoré sa spustili krízou. Takže ja si myslím, že by sme v tomto stanovisku mali naliehať na nové indikátory na meranie sociálnej konvergencie. Napríklad index sociálneho pokroku, progresu, kde máme teda regióny s vysokým HDP, E, na hlavu, e, tie nemajú najlepšiu výkonnosť, pokiaľ ide o sociálny progres. A takýto index, ktorý by financovala komisia, ktorý by meral sociálny progres a pomohol regiónom, aby našli tie hlavné témy, ktoré sú rozhodujúce. A chceme spolu s vami pracovať ako spravodajkyňou a teda chceme hovoriť o tom, ako dokážeme merať progres, pokiaľ ide o e, kohéziu v EÚ. Thank you. Uh, then I'll give the floor to Jana. Ďakujem. Slovo má pani Žitňanská za ECR. Nech sa páči. E, s radosťou som si prečítala vaše stanovisko venujúce sa politike súdržnosti E, som si vedomá toho že napríklad aj moja krajina slovenská republika môže vďaka týmto politikám omnoho lepšie usilovať o dôstojný život všetkých občanov. rovnako ale veľmi často registrujem aj informácie o tom že sami občania nie vždy dostatočne vidia pozitíva tejto pomoci a niekedy majú pocit že dochádza k neefektívnemu využitiu prostriedkov tu chcem upozorniť že nie vždy je férové viniť z problémov samotné politiky súdržnosti lebo problémy si veľmi často spôsobujeme my sami v členských štátoch. súhlasím ale s tým že vždy je čo zlepšovať. v dobrej viere preto nemôžeme zatvárať oči ani pred tým ak niektoré programy alebo ich súčasti nefungujú ak je pomoc neefektívna neprináša výsledky Ehm, uvažujme teda ako ju zlepšiť. o to viac si cením že ste pani spravodajkyňa v stanovisku spomenuli dve kľúčové východiská s ktorými sa ja osobne stotožňujem. po prvé je to efektivita dôležitosť reálnych výsledkov programov súdržnosti a po druhé zameranie sa na zručnosti a vzdelanie mladých ľudí a teda zameranie ktoré vidíte ehm, potenciál v mladých ľuďoch a ich budúcnosti moje pozmeňujúce návrhy budú preto smerovať k posilneniu pozícií ktoré ste predstavili. ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Teraz dáme slovo predstaviteľovi ALDE. Áno alebo nie? Je niekto prítomný za ALDE? Ďakujem. Tak, GUE, nech sa páči, máte slovo. Pimenta López. Takže eh, diskusia o politike súdržnosti nemôže pokračovať bez toho, že by sme si vytýčili eh, aspekty, ktoré sa týkajú politiky súdržnosti, dokonca aj jej zlyhávania vo svetle jednotného trhu, ale buď, povedzme si úprimne, v uplynulých rokoch e, politiky, politika úspor sa uplatňovala a tá mala skutočne aj dosť e, škodlivý účinok. A neviedlo to práve k posilňovaniu súdržnosti, ale skôr išlo o to, že sa ešte zvýšili rozdiel medzi členskými štátmi a nakoniec aj vzťah USA niečo ukazuje. Sme presvedčení o tom, že politika súdržnosti by sa mala náležite vykonávať. A politika súdržnosti má splňať potreby členských štátov. Samozrejme, e, určitá podmienenosť tam predsa je tzv. E, kohézne fondy sa poskytujú na základe určitých podmienok. Hej, musí tam byť určitý zmysel, na ktorý sa tie prostriedky poskytnú. Čiže hovoríme tu samozrejme o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a pritom sa zohľadňujú aj dôležité sektory, odvetvia produkcie, ale aj strategické odvetvia. Znižuje sa závislosť aj v tom zmysle, že sa vytvárajú pracovné príležitosti a tak ďalej a tak ďalej. Skutočná politika súdržnosti obsahuje aj schopnosť EÚ posilniť svoj rozpočet. A za posledné roky ten rozpočet klesá a to vidíme hlavne v posledných rokoch, že teda aj prostriedky na koheziu išli dole, ubúdali. Takže existujú aj vyhlásenia v tom zmysle, že áno, EU by malo podporovať politiku súdržnosti, ale ide aj o to, v akej miere nastane zvýšenie príspevkov a malo by sa tu práve vychádzať z HDP členských štátov. Aby e, bolo možné naozaj zaistiť náležitú mieru investícií v jednotlivých členských štátoch. Takže dochádza k tomu, že sa e, spomaluje e, vôbec investovanie do kohezného rozpočtu a často dochádza aj k tomu, že nastáva outsourcing e, hraničných, alebo ochrany hraníc a tak ďalej. Takže aj na toto treba upriemiť pozornosť kolegov. Toto by tiež malo byť zakomponované do politiky súdržnosti. A to sa týka aj inklúzie, teda aj sociálnej inklúzie utečencov a migrantov. Ďakujem. Nevidím, že by sa niekto za zelených hlásilo slovo, tak pokračujeme ďalej. EFDD. Vidím, že sa za nich nikto nehlási. Joel Melan. Alebo pán Meta. Nič? Tak nie. Máme ešte čas na to, že by sme poprosili aj generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť z komisie o vyjadrenie. Pán Louis Dix, neviem, želáte si niečo v krátkosti, v stručnosti povedať, prvne, než by sme pristúpili k ďalšiemu budu programu? Ďakujem, že mi dávate slovo. Budem stručný. Myslím, že v mnohom sa zhodneme pokiaľ ide o vyjadrenia aj odporúčania tejto správy, naozaj sme za zjednodušovanie, aby beneficienti mohli z tých prostriedkov čo najskôr najviac čerpať a aby aj ten rozpočet e, bol dostatočne veľký. My sme za to, aby sa uplatňovala aj e, uplatňoval teritoriál, teritoriálny aspekt, ktorý bude zabezpečovať úplné pokrytie. Takže toto sa tiež uberá tým smerom, ako boli tu vyslovené niektoré vyjadrenia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Termín predkladania pozmeňujúcich návrhov je 7. február, poludnie. Prosím len v angličtine. A 21. 22. marca sa bude o tom hlasovať na výbore a potom ešte 27. vo výbore REGI. Teraz pokračujeme bodom 11 a to je modernizácia vzdelávania v Európskej únii. A teraz dávam priestor okamžite pani spravodajkyni, pani Kozlovskej Rejevič. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, v prvom rade by som chcela zdôrazniť, že tu sa opierame o článok 54, takže hovoríme o výhradných kompetenciách e, nášho výboru. E, viem, že situácia na trhu práce každého závisí do istej miery aj od všeobecného stavu ekonomiky ale aj o schopnostiach a zručnostiach jednotlivca. A samozrejme, veľa závisí aj na úrovni vzdelania, ktoré daná osoba má. Čiže toto prepojenie medzi vzdelaním a prácou, to je ústredný bod tejto témy. Čiže vzdelanie e, pripravuje mladých ľudí na to, aby mohli potom pôsobiť v profesionálnom živote. Ale samozrejme, toto nie je jediný cieľ vzdelávania a veľa závisí prirodzene od kvality vzdelávacieho systému. A potom aj pracovný trh je jednou z foriem, ako zhodnotiť alebo vyhodnotiť, či úroveň vzdelávania, kvalita vzdelávania bola dostatočná. Nakoniec európsky pracovný trh e, je veľmi vysoko rozvinutý aj z technologického a technického aspektu. Nastáva vysoká miera digitalizácie a to vedie k situáciám, kde potrebujeme čoraz viac špecialistov, ktorí sú kvalifikovaní na vysokej úrovni, čiže aj vzdelanie, aj zručnosti majú na vysokej úrovni. Čoraz mm, nižší je dopyt po nízko kvalifikovaných osobách s nízkou mierou zručnosti. Čiže systém vzdelávania e, sa snaží držať krok s tými e, rýchlo napredujúcimi technologickými zmenami a s vývojom. Nevždy sa to darí, ale pokiaľ hovoríme o masovom systéme vzdelávania, to je problém, pretože máme čoraz viac e, absolventov univerzít, ale títo ľudia nie sú nevyhnutne schopní vždy adekvátne pôsobiť na pracovnom trhu, pretože to, čo, v čom sa vzdelali, proste nie je vhodné a na trh, alebo proste to nesplňa patričné požiadavky trhu. Takže základné zručnosti, napríklad aj tie základné zručnosti, e, čítanie, písanie, počítanie, e, tak e, povedzme, to je ten základ, ale okrem toho tu máme ešte aj tú sekundárnu rovinu a to je povedzme niečo nad tými základnými zručnosťami, ale vidíme, že mladí absolventi univerzít postrádajú niektoré základné zručnosti a tie by mali mať. Čiže otázka je, aký je účel takéhoto vzdel- systému vzdelávania, keď produkuje takýchto absolventov. Treba ho vylepšiť. Čiže prichádzame s nasledujúcim návrhom. Potrebujeme zvýšiť kvalitu terciálneho vzdelávania, teda určité kritériá máme už, ktoré určujú úroveň a samozrejme tie kritériá by mali byť viac kvalitatívne než kvantitatívne. Takže nemali by sme len počítať eh, počet absolventov, ale počet tých absolventov, ktorí majú potrebné vedomosti a zručnosti. A toto by nám umožnilo vyplniť tie medzery, ktoré existujú vo systéme vzdelávania. Pretože potrebujeme niektoré eh, zručnosti pre určité profesie a tých je nedostatok. A Čiže potrebujeme aj úroveň vzdelávania niekde medzi strednými, na úrovni medzi strednou školou a vysokou školou. E, možno nejaké špecializované inštitúcie e, vzdelávacie, ktoré vyplnia túto medzeru. A určite by e, v tomto zmysle bolo dobré, aby tie osoby mali aj určitý styk priamo s pracovným prostredím praxe a aby mm, sa našlo niečo, čo približí tých študentov alebo absolventov z akademického sveta aj prostrediu trhu. Jednak užší kontakt s podnikmi alebo s inštitúciami. E, obávam sa, že inštitúcie ako také zatiaľ nie sú dosť flexibilné, aby riešili tento problém. Takže e, poprosím vás, zamyslíme sa nad týmto vzťahom medzi pracovným trhom a systémom vzdelávania. Ďakujem. Slovo má pán Flavio Sanonato, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať pani spravodajke, spravodajkyni za, toto, za tú správu a ako tieňový predstaviteľ za socialistov prichádzam s určitými pozmeňujúcimi návrhmi. Týka sa to niektorých odsekov a chcem sa zamerať prvé všetkým na niektoré konkrétnosti. E, poznáme názor. E, ak je e, vzdialenie príliš drahé, tak skúste neznalosť, ignoranciu. Takže to tu povedal údajne jeden profesor z Harvardu. A dôležité je vedieť, že keď chceme investovať do vzdelania, tak to musí byť kvalitné vzdelanie. Musí byť e, za, v podmienkách inklúzia vzájomnej úcty. A pripomňme si ešte, že prvý bod e, samotného dokumentu o sociálnych právach hovorí o tom, že každá osoba má právo na vzdelanie alebo odbornú prípravu, respektíve e, pokračovanie e, vzdelávania na vysokej úrovni, čiže vo vysokej kvalite. Aby sa takáto osoba potom dostala plynulo aj na pracovný trh. Čiže tento sociálny pilier potom ak sa neuplatní v praxi, tak to zostáva ale na papieri, respektíve, respektíve v rovine slov. Takže je potrebná koordinácia medzi dopytom a ponukou. A v tomto zmysle zručnosti sú veľmi dôležité. Takže potrebujeme investovať štrukturovaným spôsobom, pretože je to proces, ktorý sa rozvíja a vlastne ktorý stále prebieha. Dôležité je, aby naši pracovníci, zamestnanci boli schopní uplatniť sa na pracovnom trhu. A potrebujú samozrejme aj ďalšie, popri odborných e, zručnostiach, potrebujú aj sociálne zručnosti. Takže otázka, bod 6, čo tým máte na mysli o eh, svojom návrhu? Keď hovoríte o zručnostiach, totiž nie je mi celkom jasné, asi bude potrebné eh, povedať, že aj členské štáty by mali podporiť eh, kooperáciu medzi školami, vysokými školami aj smerom do praxe. A treba spolupracovať aj so sociálnymi partnermi. Treba uplatňovať eh, učňovské eh, teda využívať učňovské zariadenia, aby eh, študenti získali aj túto praktickú stránku. Máme študentov, ktorí skončia školu a nemajú praktické skúsenosti a dostávajú sa na úrad práce, sú nezamestnaní. Takže to, to treba aktívne riešiť. Mali by sme e, zabezpečiť, aby e, sekundárne vzdelávanie bolo zdarma a aby bolo povinné, teda stredoškolské vzdelávanie. A tyže, tí, ktorí povedzme, skončia školu na primárnej alebo sekundárnej úrovni, tak e, to by mm, malo byť proste na tej úrovni, aby sa poskytol priestor pre ďalšie vzdelávanie týchto osôb. A už nehovoríme, že aj migranti samozrejme majú a utečenci e, problémy v tomto smere. To treba tiež dôrazniť. Ale na druhej strane mnohí z nich prichádzajú s novými zručnosťami a aj v hostiteľských krajinách vlastne obohacujú aj kultúrnu stránku. A potom, samozrejme, je potrebné pre týchto ľudí vytvoriť aj nové osobitné formy vzdelávania, aby sa využili ich vedomosti a zručnosti. A ešte raz chcem poďakovať pani spravodajkyni a dúfam, že aj naďalej sa nám bude úspešne spolupracovať. Ďakujem pekne. Pani Žitňarská, hlasala si nie, takže za ALDE. Pán Salimovič to není. Uh, uh, uh, Preto dostáva slovo pán Silikiotis za GUE, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Najskôr by som sa chcel tiež poďakovať spravodajkyni za jej stanovisko a tiež za odvedenú prácu. Naša skupina GUE NGL s tým má dosť zásadné problémy. Domnievame sa, že vzdelávanie by malo byť ponechané vo verejnej e, sfére. Tiež by som mala orientovať e, podľa e, potrieb človeka. Nesmieme zabúdať na to, čo povedal filozof Aristoteles. A síce človek sa podiela na verejných veciach. Na to nesmieme zabúdať. Musíme vytvoriť taký systém vzdelávania, ktorý v konečnom dôsledku zaistí prístup e, k zamestnaniu. Štát sa teda musí snažiť e, pracovať e, tak, aby vyhovoval potrebám jednotlivcov. Nemôžu o tom rozhodovať nadnárodné spoločnosti, veľké firmy. Musíme e, vyhovie, sa snažiť vyhovieť potrebám jednotlivca. Nemôžeme sa pozerať na peniaze pri týchto rozhodnutiach. Súhlasíme s tým, že je treba nájsť riešenie tomto nedostatku súladu medzi potrebami trhu práce v oblasti zručnosti a ponúkanými zručnosťami nevždy sa dá tvrdiť, že sú nedostatky vo vzdelávaní. Mm, čo sa týka podmienok práce, veľmi často počúvame, že sa e, uvádza digitalizácia práce ako faktor, ktorý spôsobuje e, tieto tento nesúlad medzi ponukou a dopytom. My s tým nesúhlasíme. My mm, si musíme uvedomiť, že úroveň vzdelávania, pardon, úroveň digitalizácie môže prinášať e, zamestnanosť e, možno v nižšom redle môžu predsa vznikať nové pracovné miesta, nové druhy zamestnanosti. Okrem toho si myslíme, že sa musia vytvárať také pracovné miesta, ktoré budú korektné, ktoré nebudú prekerné a ktoré budú pokryté všetkými e, náležitými sociálnymi právami. Domnívame sa, že nemôžeme e, všetko pripisovať eh, len tomu, čo sa uvádza v článku 6 tohto stanoviska. Tiež musíme hovoriť o týchto pseudo pracovných miestach, eh, ktoré sa čoraz viac objavujú na trhu práce a tieto predstavujú veľmi vážny problém. Nemôžeme predsa akceptovať eh, takéto pseudo pracovné miesta a fingované pôsobenie ako SZČO. Domnívame sa, že pracujúci pracovník na trhu práce musí byť krytý sociálnym systémom. Je nepriateľné, aby boli na trhu práce takí zamestnanci, ktorí nemajú žiadne krytie. Chystáme sa predložiť aj pozňujúce návrhy v tomto duchu. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Terry Reintke za zelených, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem spravodajkyni za jej návrh. Myslím, že je to dobré východisko. Mám len tri poznámky. Možno sú v týchto oblastiach medzi nami rozdiely a naše návrhy sa budú uberať týmto smerom poprvé. Už to spomenuli ostatní rečníci. Otázka digitalizácie, automatizácie, robotizácie Myslím, že keď sa pozeráme na štúdie, ktoré sú k dispozícii, sú tu veľké rozdiely v tom, aké dopady to bude mať na trh práce. Myslím, že v návrhu sa skôr tvrdí, že vzhľadom na zmeny na trhu práce je potrebné prispôsobiť aj vzdelávanie. S tým čiastočne súhlasím, ale zároveň si myslím, že musíme hľadať spôsoby aj podpory základných zručností, aké základné zručnosti ľudia musia mať na to, aby obstáli na tak rýchlo sa meniacom trhu práce. Myslím si, že všetky štúdie sa zhodujú na tom, že sa budú objavovať nové výzvy veľmi rýchlo a na to by sa mal pripraviť aj náš systém vzdelávania, mali by sa pripraviť aj budúce generácie a druhá vec, a tu súhlasím s ostatnými rečníkmi, v analýze aktuálnej situácie, najmä čo sa týka nezamestnosti mladých, ale nezamestnosti vo všeobecnosti, tuto úzko súvisí s týmto um, nepomerom medzi potrebami na trhu práce a ponúkanými zručnosťami. Sú tu veľké rozdiely medzi kvalifikáciami trhom práce, ale ešte stále uh, platí, že sú tu aj uh, iné uh, faktory, Samozrejme, úsporné opatrenia z posledných rokov sa na tom tiež podpísali, e, teda to, koľko sa investovalo do vytvárania nových pracovných miest a podobne. Nemôžeme e, na toto zabúdať pri hodnotení situácie. A posledná poznámka, a to by sme radi v správe posilnili, úloha celoživotného vzdelávania, bez ohľadu na e, to, akú štúdiu analizujete, zmeny na trhu práce sú faktom a keď dajme tomu, um, už uh, máte po 20 uh, zdeleli ste sa v jednom sektore a očakáva sa od vás, že budete pracovať v tomto sektore do konca života. To už neplatí v súčasnosti. Je potrebné stavať sa k tomu dynamické celoživotné vzdelávanie. Je uh, nevyhnutné. Um, musíme si však uvedomiť, že musíme podporovať aj nové formy vzdelávania, nielen na úrovni inštitúcií, ale aj rôzne iné nové formy získavania zručnosti a znalostí by sa mali podporovať do budúcna. E, ďakujem, Laura Agea za FDD. Ďakujem. Pani predsedajúca, e, ďakujem aj kolegyni Kozlovskej za jej um, úvodný návrh. Eh, Sme svedkami eh, zásadných zmien v spoločnosti Posúvame sa z industriálnej éry do postindustriálnej éry. Materiálne tovary nahrádzajú nehmotné statky. A zamýšľame sa preto nad tým, aké zmeny by sa mali vykonať aj v oblasti vzdelávania ako sa vysporiadať s týmito novými požiadavkami, bez toho, aby sa obmedzovali možnosti nové technológie, digitalizácia, robotika. Toto sú len niektoré z nových víziev, ktorým sme vystavení. A to samozrejme bude mať dopady aj na trh práce a na celý sektor vzdelávania. Digitálne zručnosti e, sú potrebné aj pre nové e, technológie. Aj toto sa bude vzťahovať e, na novo fungujúci trh práce. Aj v digitálnej oblasti sa dejú zmeny a to veľmi rýchlo. A to spôsobuje veľkú mieru destabilizácie. Preto tieto nástroje vo vzdelávaní sa musia prispôsobiť týmto zmenám. Niektoré základné stratégie sa budú musieť prispôsobiť napríklad harmonizácie kvalifikácií, ďalej uniformné kvalifikácie vo všetkých členských štátoch, čo sa týka získaných zručností. A tiež je potrebné snažiť sa bojovať proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, snažiť sa eh, vytvárať eh, možnosti, ako získať nadobudnuté zručnosti, aby sme čo najoptimálnejšie využili nadobudnutý kapitál. V súčasnosti vidíme, že predčasné ukončovanie eh, školskej dochádzky spôsobuje do veľkej miery aktuálnu krízu a taktiež chudobu. A nerovnosť sa čoraz viac prehlbuje, nerovnosti v spoločnosti. A priamo to súvisí s predčasným ukončovaním školskej dochádzky. E, sme svedkami negramotnosti, nielen digitálnej negramotnosti, ale aj základnej negramotnosti. To sú veci, ktoré by sa v súčasnosti už nemali vyskytovať. E, preto je dôležité snažiť sa nájsť riešenie, snažiť sa e, nevykonávať škrty vo vzdelávaní. Krajina, ktorá škrtá investície do výskumu, do vzdelávania, je odsudená na zánik. Takýto je fakt, takáto je realita. V Taliansku napríklad sa neinvestuje do eh, infraštruktúry, máme školy, ktoré sa nám rozpadajú pred očami, nie sú prispôsobené, dajme tomu potrebám študentov s postihnutím, žiakov s postihnutím, teda sú základné potreby, ktoré nie sú uspokojené. Domnievame sa, že vo vzdelávaní sa musia zohľadňovať zmeny, ktoré prebiehajú v spoločnosti, musí sa viac investovať do vzdelávania, musíme vytvoriť bezpečné miesta, kde je možné získavať nové digitálne zručnosti. Musíme si o mnoho viac ceniť um, taktiež e, možnosti, ktoré sú nám ponúkané. Tiež musíme e, využiť aj hodnoty, ktoré nám ponúkajú naši učitelia. Tieto hrávajú kľúčovú úlohu. Základné vzdelanie pre všetkých, to by malo byť e, hlavným cieľom našej spoločnosti a taktiež by sa malo vynaložiť všetko úsilie na to, aby sa tento cieľ splnil. Mm, tiež by sa mali eh, vytvoriť prepojenie na ďalšie štúdijné odbory, mali by sa tieto odbory o mnoho lepšie navzájom prepojiť. To sa podarí len vďaka spolupráci s virtuálnymi eh, firmami. Nemali by sme však zneužívať eh, tento systém k všetkým študentom sa musí pristupovať s dôstojnosťou. In, questa, in questo senso tutte quelle aziende, quelle multinazionali che intendono assicurarsi a... Všetky tieto firmy sú nadnárodné spoločnosti, snažia sa len zneužívať e, učňovské programy, rôzne stáže a vlastne tým získavajú bezplatných e, zamestnancov. Budeme sa snažiť so spravodajkyňou to rozpracovať. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pán Machta. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni. A to je z našej strany dosť neobvyklé. Chceme zablahoželať k odvedenej vynikajúcej práci v tejto oblasti, čo sa týka modernizácie vzdelávania v EÚ. Vzdelávanie je jednou z hlavných priorít v Európe na to, aby sme odstraňovali nezamestnanosť. A myslím si, že váš návrh je veľmi ucelený, pani kolegyňa, aj v základných tvrdeniach, aj v konkrétnych návrhoch, ktoré predkladáte. Modernizácia, spolupráca s aktérmi z trhu práce, e, ďalej predčasné ukončovanie ško- školskej docházky, ďalej učňovské e, systémy. Nie je pochyb o tom, že Existuje množstvo kľúčov na to, aby sme zmiernili rozkolo medzi potrebami trhu práce a taktiež e, veľmi slabou úrovňou zručnosti našich mladých Európanov, dokonca aj e, vzdelaných či príliš vzdelaných e, s diplomom pani spravodajkyňa. Na druhej strane však som veľmi rád, že konečne Tentokrát váš návrh sa venuje výlučne samotnému cieľu textu. Ide tu o modernizáciu vzdelávania bez toho, aby sa sem vkladali, tak ako je to zvyčajne, tie zvyčajné heslá, pani predsedajúca, e, ktoré Brusel veľmi rád vklada do všetkých správ. Teda migranti, rodové aspekty, štrukturálne reformy a musím vysoko oceniť, že e, vy ste sa naozaj držali len čisto témy a nesnažili ste sa e, zmierniť dopady vašich tvrdení. Naozaj k tomu vám srdečne blahoželám. Napriek tomu však by som bol rád, keby ste rozpracovali niektoré myšlienky ešte trochu viac dopodrobná vo svojom návrhu stanoviska. Teda e, postupy, e, ako sa stavať k osobám s nadobudnutým e, diplomom, podľa akých kritérií e, by sa mali uznávať, a ďalej neformálne druhy vzdelávania v porovnaní s formálnymi. Mm, ja sa vám ponúkam, pani spravodajkyňa, že vám pomôžeme predložíme pozmeňovacie návrhy v tomto duchu. Ďakujem. Thank you. Uh, last... Pani Koslovská Rajevič, vy máte posledné slovo, predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu. Ďakujem. Srdečná vďaka všetkým za ich poznámky, ktoré som si vypočula. Plne súhlasíme s tým, čo tu zaznelo. Tiež súhlasíme, že toto stanovisko si e, zasluhuje isté vylepšenie. Žiaľ, e, v stanovisku máme obmedzený počet znakov. Nemôžeme e, teda napísať príliš dlhé stanovisko. Verím však, že vďaka vašim pozňovacím návrhom tento text obohatíme. Plne súhlasím, že vzdelávanie má sociálne ciele, ide tu o rozvoj sociálnej sféry, ide o sociálnu inklúziu, Tiež sa musia zvyšovať sociálne schopnosti, začlenovanie na trh práce a tiež všeobecne e, v spoločnosti. Teda toto všetko, čo sa nazýva v angličtine soft skills, e, má veľký význam v súčasnej spoločnosti a práve tieto e, soft skills sú zložité zložito sa získavajú v škole, preto je potrebné získavať mimo školy, mimo školského prostredia. Škola totiž, aj keď by sme chceli, aby to tak nebolo, škola ponúka ehm, zručnosti do budúcna, ale ešte stále je škola príliš e, inertným miestom, nedostatočne sa tam zohľadňujú ehm, trendy spoločnosti, teda na ktorých získanie týchto mekých zručností je potrebné buď ich nadobudúť mimo školy, alebo školu zásadne zmeniť, prispôsobiť. E, taktiež sa tu hovorí o e, digitalizácii trhu práce, ale treba si uvedomiť, že iba 20 škôl v Európe má k dispozícii e, digitálne možnosti e, vyučovania, teda počítače a podobne pre žiakov. Väčšina občanov má nedostatok v takých týchto digitálnych zručnostiach. Ako teda je možné prispôsobiť sa potrebom trhu práce v tomto sektore, ako využiť všetky tieto výdobytky technológie, ak nemajú tieto kľúčové zručnosti. Uh, teda už e, je tu takéto výrazné zaostávanie za realitou na úrovni školy. Musia sa e, nevyhnutne tieto novinky zaviesť v rámci modernizácie nášho vzdelávania. E, chcela by som sa vyjadriť k bodu 6, keďže na to sa tu niektorí pýtali. V tomto bode bolo naozaj veľmi málo miesta, nemohla som teda to rozviesť do podrobná. Je množstvo publikácií analýz, ktoré dokazujú, že vzhľadom na to, že trh práce je veľmi dynamický, je mnoho rôznych nových povolaní, sú to povolania, ktoré sa neustále menia, taktiež mení sa ich rozsah, organizácia. Ehm, celý tento sektor je veľmi nestabilný a vzhľadom na to je tu e, potreba zmeniť prístup nie len e, čo sa týka zadefinovania povolaní, ale aj e, potreby zručnosti. Je potrebné, aby sa na to reagovalo, aby sa reagovalo na tieto zmeny. Je treba si uzrejmiť, že, že musíme hovoriť o všeobecnosti o zručnostiach, nie o profesionálnych odborných zručnostiach. E, Sú to tie zručnosti, ktoré sa môžu využiť e, v rôznych sektoroch a ak e, ich pracovník nadobudne, tak je potom všeobecnejšie, univerzálnejšie uplatniteľný na trhu práce. Musíme teda zmeniť logiku, prístup, musíme sa viac zamerať na kratšie študijné odbory, ktoré budú veľmi konkrétne zamerané. Máme množstvo rôzne štúdnych doborov na internete, MOPS, dajme tomu aj Harvard, ponúka takéto možnosti štúdia, niekoľko desiatok hodín, e, veľmi úzka špecializácia a potom získate veľmi úzko špecializovaný diplom. E, takéto mikroodbory, mikrokurzy ponúkajú mladým ľuďom dostať sa na trh práce s týmito veľmi vysoko špecializovanými diplomami a ľudia z pravidla získavajú viacero dokonca takýchto diplomov. Teda takýto prístup e, už podľa mňa nie je na mieste a musíme ho zmeniť. A na záver by som chcela uviesť, že čo sa týka negramotnosti, myslím, že to je veľmi vážny nedostatok v súčasnosti. Mm, to, že chýbajú základné zručnosti, e, blokuje mladých ľudí, nemôžu si nájsť prácu. okrem toho sa nemôžu e, uplatniť ani v osobnom živote teda vo viacerých eh, pozmeňujúcich návrhoch vyzývam členské štáty, aby sa snažili zaistiť, že deti nebudú odchádzať eh, z, zo školy bez toho, aby získali základné zručnosti. Je nepripustné, aby dieťa opustilo školu po 8 rokoch školskej dochádzky, aby nevedelo čítať. To je jednoducho neakceptovateľné v 21. storočí, aby niekto sa dostal na strednú školu či univerzitu bez toho, aby vedel plnohodnotne čítať a písať. E, máme ľudí s diplomami, ktoré, ktorí nie sú schopní e, plnohodnotne čítať a písať a to jednoducho nemôže existovať v súčasnosti v EU. Ďakujem vám za túto rozprávu. Termín na pozmenovacie návrhy je 28. február na obed. Hlasovanie bude 21. až 22. marca po výbore a vo výbore pre kultúru 20. 5. 26. apríla. A teraz prejdeme k poslednému bodu na programe vykonávacia správa o strategii EÚ pre mládež a odovzdám e, slovo pánovi Pimenta López. Ďakujem, pani predsednička. vypracovanie stanoviska k tejto téme s obmedzením dĺžky samozrejme vedie k tomu, že je obťažné zapracovať všetky myšlienky, na ktorých nám záleží. Dúfame, že počas diskusie, ktorá teraz začína, bude možné e, vylepšiť túto správu a myslím, že budete mať čo k tomu povedať. Vychádzame z toho, alebo vieme, že mládež v rôznych oblastiach čelí rôznym ťažkostiam. Napríklad pokiaľ ide o zamestnanosť, e, nadobudanie kompetencií, zdravie, prístup ku pracovnému trhu, reprodukčné zdravie, kultúra, šport. Vieme, že najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých v EÚ, máme ešte stále dramaticky vysoké čísla. Je tu veľmi nepatrná tendencia k, smerujú sa k vylepšeniu. V roku 2016 sme mali 18,7%, ale v niektorých krajinách nezamestnanosť mládeže bola e, aj cez 40%. Tiež sme zistili, že tento ústup, pokiaľ ide o mláde, nezamestnanosť mládeže, často e, súvisí s tým, že zamestnanosť alebo schopnosť zamestnanosti sa sa vlastne realizuje v tom, že mladí ľudia e, pracujú vo veľmi nevýhodných podmienkach alebo majú nedostatočne zaplatené svoje pracovné miesta. Myslím, že túto správu by sme mali formulovať tak, že sociálne vylúčenie mladých ľudí v posledných rokoch sa zvýšilo a to viedlo k tomu, že prostredníctvom krízy hospodárskej a finančnej sa zhoršili služby v oblasti zásobovania a tým sa zhoršili podmienky pre mladých ľudí. A v roku 2016 je to tak, že máme 6 miliónov mladých ľudí, ktorí neboli zamestnaní a ani neštudovali. Teda e, sú v skupine nezamestnaných. Tento deficit investícií do mládeže alebo do práv mladých ľudí bude aj naďalej viesť k tomu, že nebudú mať prístup ku kvalifikácii, že to bude mať dopad na demografiu a že to celé vlastne bude mať dopad aj na systémy sociálneho zabezpečenia. Lebo jednoducho sociálne poistenie a financovanie sociálneho poistenia vlastne bude týmto oslavené. Máme správu Medzinárodnej organizácie práce z roku 2012 a tam sa píše o tom, že politika EÚ, pokiaľ ide o nezamestnanosť mládeže, medzi rokmi 2014 a 2020 vyžaduje 21 miliard EÚ ako mieru investície, ale to tak nie je. Tu a tam v EÚ investujeme, Existujú rôzne iniciatívy, iniciatíva pre mládež, teda zlepšenie zamestnanosti mládeže, e, sociálna inklúzia mladých a tak ďalej, ale v skutočnosti máme závažné nedostatky financovania pri týchto iniciatívach. A celá problematika nemá dostatočnú štruktúru a nepokrýva potreby. No a o tom sme už tiež diskutovali. Myslím, že aj v plenárke sme mali správu, v ktorej, pri ktorej zaznelo, že tieto opatrenia jednoducho sú veľmi obmedzené a majú len obmedzený dosah. My predkladáme niekoľko návrhov, a to najmä v oblasti obhajoby pravidelného a dôstojného zamestnania, pokiaľ ide o tarifné e, dohody, e, pokiaľ ide o predchádzanie zlým pracovným podmienkam a poukazujeme aj na to, že je potrebné, aby sme vyplácali primerané mzdy a že je potrebné e, zabezpečiť dôstojné zamestnanie a že tu musia existovať sociálne programy, ktoré umožnia, uľahčia aj zapojenie mladých ľudí. Programy, projekty, iniciatívy, to všetko potrebujeme a to také, ktoré sa koncentrujú na to, čo je dôležité pre mladých ľudí. No a potom je tiež potrebné, aby prostriedky vo viacročnom finančnom rámci boli navýšené pre túto oblasť. A preto je dôležité, aby tieto programy boli obsiahlejšie, aby sa zlepšila schopnosť zamestnanosti mladých ľudí a ich sociálna inklúzia. A samozrejme je potrebné zabezpečiť, aby toto financovanie neviedlo ku eh, vytvoreniu neplatených eh, miest stážistov alebo vytvorenie nejakých dlhodobých neplatených miest. Eh, takže to sú naše návrhy, prvé návrhy a my očakávame samozrejme aj ďalšie zodpovedajúce návrhy ďalších politických skupín. Ďakujem. Ďakujem, pán Pimentel López. Sofia Ribeiro tu nie bude ju niekto navrhovať? Nie. Ivari Pávar, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Chcem sa poďakovať e, e pánovi spravodajcovi za jeho stanovisko, pánovi Lópezovi. Zameriavame sa na mládež, že Vo mnohých členských štátoch je stále vysoká miera nezamestnanosti mladých a je tu potreba investovať do práv mladých ľudí. Súhlasím, že inkluzívna politika pre mládež je prepojená na obhajobu dôstojného zamestnávania a potrebujeme teda programy, ktoré podporia kreativitu mobilitu a inklúziu do sociálneho a politického života. Ale myslím si, že sú to témy, ktoré by sme mali mať, mať viac zdôraznené v tomto stanovisku. Možnosť praktík, kvalita, efektivita praktík je veľmi dôležitá. Praktika alebo stáže by nemali zneužívať mladých ľudí, aby sme ich používali e, na, a nahradzali nimi riadných zamestnancov. E, e, praktikum by sa malo zakladať na písomnej dohode, malo by požívať sociálnu ochranu, kompenzáciu a dôsledné pracovné podmienky. Stáže by eh, mali prispieť ku eh, kvalite zamestnania, ktorá splňa potreby pracovného trhu. A nemali by sme zabudnúť, že sú tu rizikové skupiny. že sú tu ľudia so špeciálnymi potreb- potrebami a mali by sme pracovať na štruktúrach, ktoré podporujú miestne komunity. Mali by sme vyzvať regionálne a lokálne orgány, aby boli v kontakte s mladými ľuďmi a musíme im umožniť e, to, aby mali na výber a aby sa mohli vzdelávať. Mali sme tu niekoľko pokusov na zlepšenie ich situácie a boli tu aj isté čiastkové zlepšenia, ale ešte sme nedosiahli naše ciele. Myslím si, že stratégia pre mládež v EÚ bude ďalej rozpracovaná a tiež sa bude zlepšovať. Ďakujem. A teraz vám slovo pani Žitňanskej. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajcovi za jeho stanovisko. Len zo pár poznámok, keďže už je veľa hodín Um, rada by som videla vo výslednej podobe textu viac o inklúzii mladých ľudí, nielen teda z hľadiska kolektívnych zmluv, ale predovšetkým z hľadiska zapojenia naozaj všetkých mladých ľudí a preto aj moje pozmenujúce návrhy budú smerovať a týkať sa ľudí so zdravotným postihnutím Chcem sa tiež venovať aj potenciálu mládežníckej práce a miestnych centier mládeže ako prostriedku začleňovania a boja proti rôznym negatívnym javom, ako aj lepšiemu zapojeniu mladých do rozhodovania o programoch, ktoré sú pre nich určené. Téma, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je aj podpora dobrovoľníctva mládeže a jeho uľahčovania, či zvyšovania povedomia o hodnote dobrovoľníckych aktivít Často zabúdame na príspevok dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek k sociálnej súdržnosti či k medzigeneračnej solidarite. Zabúdať by sme nemali ani na mladé rodiny, ktoré takisto spadajú do politiky mládeže Európskej únie. K týmto témam sa budú viazať aj moje pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za návrh. Sú tu tri veci, ktoré chcem zdôrazniť a budem hovoriť stručne. To prvé, myslím, že veľmi dôležité a to je aj návrh správy, a že hovoríme o právach mladých ľudí. Teda tu nejde o príležitosti, čo si čo mladým ľuďom dáme ako nejaký dobročinný dar. Tu ide o posilnenie práv mladých ľudí a to, že mladých ľudí treba povzbudzovať, aby sa domáhali týchto práv a treba ich vybaviť schopnosťami, aby si tieto práva uplatnili. No a potom, áno, čo skoro nás čaká návrh viacročného finančného rámca a musíme zdôrazniť, že investovanie do mladých ľudí je investovanie do budúcnosti a musíme teda financovať do programom pre mladých ľudí a nie krátiť eh, finančné prostriedky na ne v, vo finančnom rámci. No a posledná vec, myslím, že toto by mal byť jeden z dôrazov alebo silných bodov eh, tohto stanoviska, totiž úloha organizácií mladých. Často sa podceňujú tieto organizácie mladých eh, ľudí a hlas mladých ľudí musíme vypočuť. A preto je dôležité, aby mládenské organizácie boli hráčmi a aby sme zohľadnili ich požiadavky, aby mohli byť e, hodnotnou súčasťou našej spoločnosti. A preto si myslím, že by sme to mali tiež zmieniť v správe. Ďakujem. Thank you all. I don't... Všetkým ďakujem. Mm, nemyslím, že by tu bol ešte niekto, kto by chcel prehovoriť. Termín na pozmeňovacie návrhy je 27. február na obed a hlasovanie vo výbore pre zamestnanosť bude 27. 28. marca a vo výbore pre kultúru 25. a 26. apríla a v plenárke zatiaľ ešte nemáme dátum. Všetkým ďakujem za to, že ste že ste tu zostali dlhé hodiny a podelili sa na diskusii. A ďakujem, pani predsednička tiež, ďakujem úžasným tlmočníkom, ktorí nám umožňujú, aby sme mohli prijímať rozhodnutia a vzájomne komunikovať. Ďakujem vám.